Kolegyne, kolegovia, aj dnes ráno vás vítam. Musíme začať. Máme tu zo pár bodov, ktoré treba vybaviť. Kolega Zuza Wagner, jeho správa je prvá, ktorú dnes budeme riešiť. To sú priority energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky. A kolegovi Soza Wagner by som teraz dal slovo, aby nás uviedol do problematiky. Ďakujem pekne, dámy a páni. E, ďakujem za účasť. Nemyslím si, že treba zdôrazňovať, že ak táto téma, tento, táto správa, o ktorej hovoríme, e, teda keď táto téma bola e, vybraná, tak bola už aktuálna, ale s nastávajúcimi udalosťami v Japonsku sa stala ešte aktuálnejšou. Sme v situácii, kedy naše reakcie, reakcie Európy na katastrofálnu situáciu v Japonsku musia byť e, jednoznačné a jasné a musia byť aj primerané. Návrh e, uznesenia máte k dispozícii vo všetkých jazykových verziách Nejde tu o pokus vyriešiť všetky energetické problémy, ktoré vyvstávajú. Správy sa musia uh, sústrediť na analýzu určitých otázok. Všetko však vyriešiť nemôžeme. Ide tu o definovanie energetickej infraštruktúry a preto aj toto je práve e, cieľom tejto správy Nejde tu o to riešiť celú energetickú problematiku Európy. Nie, musíme sa zamerať práve na aspekty výstavby energetickej eh, eh, siete integrovanej Európy. Takže mnohé témy zostávajú neriešené, to si treba uvedomovať. energetický mix členských krajín je, e, e, je v zodpovednosti členských krajín. To my e, riešiť nemôžeme. Rád by som bol, keby sa aj toto regulovalo, ale všetko nejde a všetko, všetko sa riadi v skutočnosti mluvou. Téma, ktorú tu dnes máme, už tá je nasledovná. Táto správa vychádza z toho, že energetická infraštruktúra v Európe musí byť e, rozšírená, dobudovaná, aby sme sa vyhli národnej dnej rozdrobenosti, aby sme zdôrazňovali obnoviteľné energie a aby sme zabezpečili e, dodávky energie. Musíme dbať na tie členské krajiny, ktoré sú závislé na jednom jedinom dodávateľovi energie a tie tzv. energetické ostrovy treba odstrániť. Rozvoj týchto infraštruktúr, to znamená skutočná sieť s prepojeniami na jednotlivé členské krajiny, je vecou nevyhnutnou na to, aby sme e, medzi členskými krajinami zabezpečili solidaritu. A to je imperatív zmluvy Správa tiež poukazuje aj na to, že je nevyhnutné existujúcu legislatívu implementovať, a to plnohodnotne. Často zabudame na to u takejto správy, že e, e, existuje už určitý legislatívny korpus v celej EÚ. Všetky pravidla, legislatívne pravidla, ktoré máme v európskych inštitúciách, boli prijaté aj v tejto oblasti. Tretí energetický balíček i ďalšie ustanovenia. Toto všetko v plnej miere e, je aplikované a to považujem za veľmi dôležité. Je tiež osobitne dôležité, a na to často v tejto správe odkazujeme, že politika alebo ciele energetickej politiky, klimatickej politiky a Ďalš, ďalšie ciele, ktoré má Európska únia, musia byť e, v súlade. Napríklad veľmi dôležitou oblasťou je sektor dopravy a komunikácií. Tie na to uspôsobené politiky musia mať koherentnú víziu. To považujem tiež za veľmi dôležité. Správa tiež poukazuje na to, že úspory energie e, sú veľmi dôležité. Sme ko- e, kontinent, ktorý je do vysokej miery závislý od externých dodávok. A preto jednou, jedným z ťažísk e, je práve úspora energii a efektívne využitie energií. To je tiež veľmi dôležité. Takisto smerovanie dopytu po energiách e, dopytu zo strany občanov. To je dôležité. Ide aj o spôsob, akým e, majú vyzerať, ako majú vyzerať infraštruktúry a aké investície do nich majú smerovať. E, model dopytu, ktorý sa vytvorí v spojení s úsporami energie, je dôležitý a dôležité je vedieť, čo treba robiť. To nás e, privádza k ďalšiemu bodu, ktorý obsahuje tento návrh správy, a to je vývoj e, inteligentných e, sietí. Včera pri vypočutí odborníkov sme mali možnosť pozrieť sa na to, aké je to dôležité Návrh správy obsahuje už aj podnety, ktoré boli e, včera zo strany e, našich hostí prednesené. Čiže vývoj inteligentných sietí, to je jedna vec a s tým súvisí aj čosi, čo znova e, opätovne zdôrazňujeme a to je myšlienka inteligentných miest. Aj to je veľmi dôležité to sme včera e, opomínali. Treba myslieť na to, že energetická politika je politika, kde sú mnohí aktéry, mnohí, mnohé politické subjekty a tieto politické subjekty to je Európska únia, to potom sú to štáty, ale aj európske regióny a predovšetkým aj e, komúny. Úspora e, energie nie je možná bez účasti e, komún a miest, ktoré musia obyvateľstvu ukázať, ako možno energiu ušetriť. To sú vlastne tí prví, ktorí musia dať podnet na úspory energií a to rôznymi spôsobmi. A to všetko v rámci politiky, ktorá e, bude v prospech miest, e, komunikácií, takže inteligentné mesta. A to je naozaj dôležitá úloha e, orgánov územnej samozprávy. A k tomu patrí ďalší aspekt tejto správy, čiže určitá decentralizácia správy energií a energetickej infraštruktúry v, e, v kontraste so starým modelom absolútnej centralizácie zásobovania energiou táto centralizácia, ktorá naďalej v mnohých e, aspektoch je nevyhnutná, znamená, že potrebujeme súčasne aj decentralizovanú správu a hospodárenie. Aj tu spotrebitelia tiež sa stávajú aktérmi pri výrobe energií. Je to dôležitý aspekt, ktorý súvisí tiež s aspektom inteligentných miest, aby politika efektivity a úspor mohla byť implementovaná. Je tu aj množstvo kritérií, to sú body 24, eh, 25, teda množstvo kritérií, ktoré sme sa pokúsili eh, vyvinúť na to, aby sa vybrali najdôležitejšie projekty. Nebudem ich tu e, vypočítavať a menovať. Myslím si, že je to celkom jasné e, a dá sa to nájsť v návrhu správy. Ale každopádne by som chcel vás všetkých upozorniť na to, že tento bod, veľmi dôležitý bod pre návrh správy, že všetky iniciatívy, ktoré sa prijímajú s ohľadom na stanovenie týchto kritérií, ktoré sú pre mňa ako spravodajcu dôležité, mnohé sme e, vypracovali a v záujme bezpečia zásobovania energiou v Európe prínosu pre, e, k, k odstráneniu energetických ostrovov, Eh, energetická, energetická a, akceptovateľnosť a tak ďalej. Nož toto všetko je dôležitý eh, aspekt správy. Preto apelujem na podporu kolegov, aby sme toto ešte zdôraznili. A ďalej otázka povolovacích konaní pokiaľ ide o implementáciu zámerov. Aj o tom sme včera hovorili s oboma e, odborníkmi, e, ktorí tu včera boli. Vypočul som si tu mnohé, čo už bolo v mojej správe a to ma len potešilo. Potrebujeme všeobecne povedané e, zrýchlenie týchto konaní a v rámci zrýchlenia týchto konaní, to je predsa základom časového priebehu celého, tu sa nachádza aj myšlienka tej, tej, toho, jed, toho jednotného kontaktného miesta pre všetkých operátorov, prevádzkovateľov daného, z e, danej oblasti. Od prvého bodu plánovania projektu až po koniec musia byť občania zapájaní na to, aby obyvateľstvo aby podpora obyvateľstva e, naozaj e, bola realizovaná. Už od začiatku musíme, musia byť občania zapájani. A to práve v dobe, kedy sú možné diskusie aj o technických alternatívach. Takto treba postupovať a tým pádom získame aj dôveru občanov, pretože obyvateľstvo môže bez problémov takýto projekt eh, vždy aj blokovať. To sme v minulosti videli. A potom tiež kompenzačné mechanizmy pre obyvateľstvo, hospodárnosť a celkom jasne musí byť aj povedané, že obyvateľstvo nebude mať z takýchto projektov eh, a z ich výstavby týchto infraštruktúr, že nebude mať z toho nevýhody. A ďalšie potom faktor, o tom hovorili včera odborníci, e, boli to nápady, ktoré v návrhu tejto správy už e, sú zapracované a to sú otázky ako napríklad to, že e, trh vlastne určuje realizáciu týchto projektov. Myšlienka trhu súvislí aj s existenciou sadzieb Eh, ktoré sú transparentné, zostavenie transparentných tarifov, teda stabilný regulačný rámec, ktorý je tiež predpokladom preto, aby sme mohli finančné aspekty vôbec riešiť. Podniky, ktoré sú zapojené, nežiadajú verejné prostriedky, ale chcú stabilný regulačný rámec, aby do budúcnosti mohli plánovať. To je jedna zo základných požiadaviek. A potom verejné financie, keď je potrebné, vo verejnom záujme a tiež východisko použiť súkromné prostriedky. A tým sa vraciam vlastne oblúkom k začiatku, keď hovoríme o tej aktuálnej katastrofe, až biblickej katastrofe, v apokalypse v Japonsku, ako povedal včera pán komisár, tak práve z tohoto pohľadu je to táto správa ešte dôležitejšia. Potrebujeme jasnú spoločnú politiku a aby sme infraštruktúry e, a článok o nich dokázali dotiahnuť do konca. Kolegyne, kolegovia, nuž, toto všetko je vyjadrením e, bodu zvratu v dejinách. Musíme sa vybrať e, správnym smerom a to je naša najväčšia výzva. Ešte raz by som chcel kolegyňam a kolegom, tieňovým spravodajcom i ďalším kolegom poďakovať za ich účasť na príprave tejto správy. Všetkým kolegom by som chcel poďakovať e, za to, že sa na mňa obrátili s návrhmi Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, milý kolega. No, do diskusie sa prihlásili 13 rečníci. O 10.00 musí začať ďalší bod, pretože inak eh, nedotržíme čas, čas. Takže dve minúty má každý jeden. Ďakujem pekne. No a ako prvý dostanú, dostanú slovo tieňoví spravodajcovia, ako prvý pán karims. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ďakujem spravodajcovi. Je veľmi zaujímavé dnes eh, deň pred podávaním pozmeňujúcich návrh, návrhov, návrhov odozdávať, odozdávať eh, alebo hovoriť o tejto správe. Ja predložím viaceré návrhy, ktoré však nebudú meniť podstatu správy, ale eh, budú tak sa venovať jednotlivým aspektom. No a včera na verejnom vypočutí mnohí sme boli a je jasné, že špecialisti a odborníci, ktorí sme pozvali, tak ani jeden z nich nehovoril o jednej podľa mňa veľmi dôležitej otázke a to je spoločný trh. To by malo byť cieľom toho, prečo Európu, Európa chce vytvoriť vlastne nejakú spoločnú sieť, aby sme zvýšili hospodárskú súťaž v prospech, prospech e, spotrebiteľov. Treba tiež e, regulovať e, ceny, aby súkromné spoločnosti investovali do infraštruktúry. Takže ja sa budem snažiť zdôrazniť trochu tieto veci. Nehovorím, že v správe nie sú uvedené, ale myslím, že by sme sa mali na tom trochu viac dohodnúť, eh, aby keď komisia dostane eh, a buď vypracovať legislatívny návrh, tak toto bude jasný cieľ celého projektu. A myslím, že budeme musieť počkať, eh, až kým budú predložené pozmeňujúce návrhy, kým pôjdeme do detailov. Ďakujem pekne, pani Rera Madurel. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže najskôr by som chcela poďakovať pánovi Sosovi Wagnerovi za jeho prácu a za jeho úvod. Moja politická skupina podporuje jeho návrhy a môžem povedať, že súhlasím s tým, čo povedal na začiatok. Na začiatku samozrejme význam tej otázky, o ktorej teraz hovoríme, neustále narastá kvôli aktuálnej situácii v rámci tejto diskusie by som chcela uviezť niekoľko pripomienok. No a to poukazuje na to, ako budú asi vyzerať naše pozmeňujúce návrhy. Iste sa nečedujete a nedivíte, že budeme predkladať pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú angažovanosti Európskej únie v téme 10% a, a spojenia. No a a že sa budeme zaoberať aj stratégiou Európa 2020. Ďalej plány rozvoja. To sú tiež nástroje na rozvoj európskej infraštruktúry, ale od júna konštatujeme a včera to tiež viacerí spomenuli, že potrebujeme európsku víziu. Ja myslím, že jedna z možností, ako posilniť túto európsku víziu, by mohla byť, a to už tiež niekto povedal, že pri to je sledovanie tohoto cieľa 10%. My podporujeme správodajcu tiež a no, tiež jeho návrh no, o nástrojoch financovania. My ešte nepodporujeme myšlienku projektových bondov, projektových obligácií. No a čo sa týka obnoviteľných zdrojov, tak už to spravodajca zopakoval. A treba treba mm, zohľadniť sa na prerobu 2050, takže ja predložím pozmeňujúci návrh, ktorý je zelené ženy na tom, že parlament podporí prvé projekty No a na záver by som ešte chcela dodať, že ako tieňová spravodajkyňa skutočne ďakujem spravodajcovi, že bol taký ochotný spolupracovať. Ďakujem pekne. Pani Valean. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcela poďakovať pánovi Sosovi Wagnerovi za jeho komplexnú správu, no a chcel by som dodať, že plne podporujem jeho návrhy. Teraz hm, len pár slov. Keď hovorím o infraštruktúre, investíciách a plánovaní, treba hľadiť minimálne do roku 2050. Komisia predložila, keďže komisia predložila cestovnú mapu do roku 2050, treba zaistiť súlad našich cieľov Európa 2020, cestovná mapa 2050. E, zdá sa, že to bude náročné, pretože ťažko, alebo len pomerne náročné, a nejak harmonizujeme rôzne ciele z rôznych oblastí. Po druhé, k aspektu financovania. Ja si stále myslím, že trh musí byť hnacou silou a súkromné investície musia prevažovať okrem niektorých výnimiek. No a keď je e, odôvodniteľné štátne financovanie. Ja tiež si myslím, že projektové obligácie sú zaujímavým riešením a výbor by sa mal nad tým e, zamyslieť, pretože možno sa dostane kľúčovým nástrojom pre využitie miliónov, e, miliard eur, ktoré Európa musí investovať Rovnako, keď sa pozrieme na štruktúru vlastníkov infraštruktúry, e, zahraničnej spoločnosti alebo cerskej spoločnosti, nie je vytvorená žiadna štruktúra transparentnosti a sú pod vplyvom cudzích vlád a preto treba požiadať komisiu, aby predložila návrhy na záruky, príslušné záruky v tejto oblasti, hlavne čo sa týka financovania EÚ. No a na záver poviem, že kritéria, ktoré boli stanovené, treba dodržiavať a treba jasne povedať, že tak zaistenie dodávok, ako aj e, hospodárska súťaž musia byť hnacími silami alebo nejakými kritériami a verejného financovania. Pán Žado. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem privítať prístup spravodajcu, ako aj jeho slova za daných okolností. O chvíľočku sa sus- budeme sústrediť viac na negatívne ako pozitívne veci, ale chcem pripomenúť, že podporujeme hierarchiu, ktorá bola spomínaná v súvislosti s infraštruktúrou. Začína sa to energetickou infraštruktúrou, tam je tam najmenšie riziko. Chceme privítať sústredenie sa na inteligentné siete a samozrejme tiež vítame vôľu lepšie integrovať obnoviteľné zdroje. Zvlášť v Severnom mori toto je veľmi slabé miesto v rozvoji na 10 rokov dopredu. Ďakujeme spravodajcovi za to, že zapracoval otázku únikov uhlíka, pretože keď bude prepojenie medzi EÚ a tretimi krajinami je riziko uh, uhlíkových únikov a bolo by dobre, keby komisia veľmi rýchlo sa zamerala na tieto rizika a urobila v tomto smere uh, návrhy. A potom posledná vec, veľmi pozitívna, návrh identifikačných kritérií uh, E, intereurópskych projektov. Je to dobrý základ na prácu a hlavne otvorenie procesu identifikácie európskych priorít všetkých hráčov. To sa mi zdá veľmi zaujímavé. Tá negatívna stránka, my nechápeme, prečo hovoríme o bridlicovom plyne, zatiaľ čo teda dnes nemáme udržateľný systém um, ťažby takéhoto plynu v Európe na žiadosť komisie preštudovať túto otázku, tomuto sa môžeme venovať, ale mm, je jasné, že my nezdielame ten optimizmus v tejto oblasti a ešte žiadosť e, na komisiu, aby sa preskúmal aj pokrok v projektoch CCS, to sa nám nezdá veľmi dobre, pokiaľ ide o autorizáciu nových infraštruktúr, nájsť e, spôsob, ako ušetriť čas. Áno, ale nie na úkor verejných diskusí, nie na úkor ochrany životného prostredia a niekedy dôvody rozšírenia toho trvania sú také rôznorodé, je ich tak veľa, že mm, je to príliš zložité. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Šimanský. Ďakujem pekne. Myslím, že to je vynikajúci začiatok. Je to dobré východisko. Reakcie parlamentu na oznámenie komisie. Avšak myslím, že tam chýba možno dôraz na kritérium diversifikácie. Obchod s energiami nie je veľmi chudobný, takže keď chceme míňať štátne prostriedky, na túto oblasť, tak ich môžeme investovať len, keď za týmito výdavkami je verejný záujem a keď je tam pridaná hodnota európska. A takáto pridaná hodnota niekedy je otázka diversifikácie. Zvýšenie diversifikácie nie len tranzit, ale tiež zdroje, to treba zdôrazňovať, nenájdeme nejaké skutočne ideálne riešenie, ale mali by sme sa k nemu čo najskôr priblížiť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Gurk. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja tiež ďakujem spravodajcovi za jeho správu. Aj tam sa ozakadľujú myšlienky, ktoré už boli povedané včera na výpočutí. A teraz trochu optimistickejšie. V týchto mesiacoch hovoríme o energetickej stratégie dlhodobé a stredobodobé a tiež o vykonávacích ustanoveniach. A to znamená, že nemáme spoločnú energetickú politiku ešte, ale v budúcnosti to nie je vylúčené. Mám štyri pripomienky k správe. Ja pozrieť do mojich pozmeňujúcich návrhov. Sú viaceré oblasti, ktoré sú vylúčené z infraštruktúrnej oblasti a pre do všetkým východoeurópska energia východná Európa, ktorá je vystavená na milosť a nemilosť Rusku. Už sme sa poučili z minulých rokov, takže treba vytvoriť nejakú os sever-juh. No a ďalšia vec sa týka implementácie. Dobrý prístup bol taký, nevydať ani euro pred tým, než implementujeme existujúce zákony. A až potom tak ako povedal pán Šimanský, vydať naše zdroje na oblasti, e, kde to je nevyhnutné. To by malo byť základné pravidlo. No a otázka polovalovacích postupov. Takmer všetci účastníci včerajšieho vypočutia hovorili o povolovacích o povolovacom konaní a je nepriateľné, aby cezhraničný, cezhraničný projekt v mnohých prípadoch pokračoval 10 rokov. No a je tu obrovský, obrovská potreba financovania, na to sa musia posielať aj trhoví účastníci. Na to však potrebujeme a stabilný regulačný rámec. Ďakujem pekne. Pán Gierek. Ďakujem veľmi pekne. Správa sa sústredí na predpoklady, ktoré treba splniť. A e, samozrejme, že je to životné prostredie, konkurencieschopnosť a ďalšie, o ktorých nebudem hovoriť. Ale na základe týchto predpokladov trhové sily No a nemyslím, že by to tak malo byť. A nemyslím si, že aj keď by to tak bolo, tak by to bolo optimálne riešenie pretože potrebujeme projekt, víziu, celkovú víziu, na ktorú by sme sa mohli zamyslieť. A mám aj detaľnejšie pripomienky, najskôr bod 5 k strategickému plánovaniu. Spravodajca chce hovorí tam o rozvoji infraštruktúre medzi EU a tretimi krajinami, o tom sa už hovorilo. Avšak nesúhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi, pretože to môže zvýšiť riziko úniku uhlíka CO2. Ja všetko môžem predstaviť, že európske siete mohli byť izolované v, vo vyjadreniach komisie v týchto aspektoch. To nie je konformné s dohodami VTO, pretože inak by sme mali Eh, ukončiť obchodovanie s Čínou. Európska infraštruktúra musí tiež zohľadňovať existujúce časové zóny a existujúce klimatické zmony, zóny. O tom sa tiež nehovorilo. No a v neposlednom rade prevoz energie, veternej energie zo severu na juh vyžaduje nové, nové eh, siete. No a o tom sa už hovorilo včera. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Karvajo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať kolegovi Wagnerovi. Je to vynikajúca správa. Chcela by som dodať len dve veci. Poprvé, význam Iberijského poloostrova pre LNG vybudovanie infraštruktúry uskladňovacej a transportnej. My už eh, sa venovali takýmto projektom a posilnenie a eh, prepojenej kapacity na vybudovanie takéto osy umožní zvýšenie importnej kapacity LNG a tiež skladovacej kapacity LNG na posilnenie bezpečnosti a posilnenie európskeho vnútorného trhu. Ďalej by som chcela predložiť ďalší pozmúci návrh. V správe sa hovorí o Ja by som chcel hovoriť o energetických nejakých ostrovoch, ktoré sú izolované. A problém sú tie najvzdialenejšie, najvzdialenejšie oblasti, Azorské ostrovy, Kanárske ostrovy a teda, ktoré majú veľmi špecifické požiadavky na energetickú infraštruktúru. Toto treba tiež e, zmieniť. Inak som veľmi, veľmi spokojná správou, so správou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán van Nistelrooy. Ook sluit me bij de dank eh, voor het rapport. Een goed moment. Ďakujem pekne Teraz je vhodná chvíľa, že rozlišujeme sieť, e, správu a výrobu. No a musíme toto všetko premeniť na verejnú zodpovednosť. Musíme sa ujať našej zodpovednosti. Už bola spomenutá otázka povolovania. Máme tu príklady Nemecko, Holandsko po kríze sa snažia e, o dve tretiny skrátiť tento proces, takže je to možné urobiť aj rýchlejšie. Druhá vec sa týka aspektu regionálneho. Hovorili sme o Severnom mori, o, o severozápade Európy, ale kto bude investovať e, do veterných parkov a do vzťahoch e, v sieťach? Sú niektoré priority, ktoré boli naznačené, ale implementácia je problematická a tu by mohol trh e, nastoliť rovnováhu. A š- e, tretia pripomienka. Povinnosti spojené s projektami. Myslím si, že musíme mať presnejšie kritériá. Ešte stále sme e, na. Um, hovoríme o hraničných limitoch. To je dedičstvo z minulosti. Uh, Myslím, že členské krajiny musia byť schopné rozhodnúť sa medzi cezhraničnými projektami, urobiť teda takúto voľbu. Oni sa musia rozhodnúť a vybrať si konkrétne projekty, aby tu došlo k regionálnemu a národnému zblíženiu. Hovorili sme o makroregiónoch, o Severnom mori, o Baltickom mori ako o regiónoch. Myslím, že toto je dobrý prístup preto, aby sme sieti vnímali v tom teste širšej spolupráce. Pani Tikal? Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem spravodajcovi, pánovi Wagnerovi za veľmi kompletnú správu. Chcela by som sa sústrediť na dôležitosť inteligentných sietí a tiež by som chcela zdôrazniť energetickú efektívnosť. Bola by som rada, keby správa lepšie organizovala potrebu e, zmodernizovať mestské siete energetické mestské siete, hovorím o kúrení, o um, systému ústredného vykurovania. Tieto siete sú zastaralé a vyžadujú si mnohé investície. Chcela by som tiež, e, aby sa venovala väčšia pozornosť energetickej solidarite a tiež tomu, že je potrebné dodávať energiu pre všetkých Európanov za prístupnú cenu. To je jasný príklad pre EÚ. Nepochopila som celkom dobre, čo pán spravodajca chcel povedať v bode číslo 5. Možno by sa mohol k tomu vrátiť, aspoň v krátkosti. A myslím si, že je tiež dôležité zdôrazniť, e, dôležitosť Čierneho mora a koridoru e, na juh. Keď hovoríme o inteligentných sieťach, mali by sme lepšie zaintegrovať elektrické vozidla do inteligentných sietí dopravy a do inteligentných sietí výroby energie, a to decentralizovaným spôsobom, napríklad na regionálnej alebo miestnej úrovni. Keď hovoríme o inteligentných mestách energetickej účinnosti, toto všetko sa musí e, lepšie zdôrazniť. V bode číslo 11 lehota by mala byť 2013, nie 2014, aby sa lepšie pripravila budúca finančná perspektíva. Ďakujem vám, pán Vidal Quadras. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem zablahoželať e, sa pravodajcovi pánovi Wagnerovi za vynikajúcu správu dokázal eh, niečo, čo je veľmi ťažké dokázať v európskej politike. Je tu jasnosť, presnosť a rovnováha. Ak chceme niečo doplniť k tej dobrej práci, ktorú urobil, tak eh, ja mám pripravenú návrhov, ktoré som vypracoval spolu s Kristianom Karincom, tieňovým spravodajcom z mojej skupiny. Máme teda tri skupiny či kategórie návrhov. Niektoré z nich sa zameriavajú na energetickú účinnosť a tu zdôrazňujeme príležitosť pre podniky a pre konkurenciu. Nejde len o znižovanie investičných potrieb. Energia musí byť eh, motorom pre inovácie, pre zlepšenie našich sietí, aby sa stali inteligentnými sieťami, zvlášť eh, z pohľadu eh, nárastu obnoviteľnej energie v energetickom mixe. Druhá skupina hovorí o kritériách výberu projektov v európskom záujme. Tu zavádzame niektoré zmeny v štruktúre článkov a v obsahu týchto článkov, avšak Európska únia je veľmi heterogentná a ako taká potrebujeme e, špecifika a potrebujeme sa prispôsobiť e, špecifickým okolnostiam energetickej politike. Preto e, sa musíme do, snažiť o rovnováhu. A teraz posledná skupina návrhov sa týka povolení a autorizácie. Som mierne skeptický ohľadom možnosti pevných limitov alebo lehôd v týchto procesoch. Nie som si istý, či komisia môže skutočne ovplyvniť alebo zmeniť administratívne postupy v členských krajinách. Mm, bolo by podľa mňa realistickejšie umožniť počas e, piatich rokov e, nechať odborníkov, aby e, vylepšili tento proces na základe článku 194 zmluv, takže reál, väčšia reálnosť je tu potrebná. V každom prípade blahoželám ešte raz spravodajcovi a samozrejme som k dispozícii v prípade, že bude potrebovať pomoc. Ďakujem. Pani Pilar de Castillo. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja chcem zablahoželať spravodajcovi. Ostatní to už povedali. Jeho návrh správy je veľmi zaujímavý a myslím si, že na základe tejto správy by sme teraz mohli zapracovať niektoré návrhy. Pán Karin spomenul napríklad objasnenie niektorých bodov správe, ale v podstate budujeme na tom, čo už tam je. Keď hovoríme o infraštruktúre, mm, energetickej infraštruktúre, musíme hovoriť o dvoch druhoch infraštruktúry. Máme dopravu a distribúciu, teda distribučné siete. Keď hovoríme o distribučných sústavách je dôležité, aby sme brali do úvahy ich rozvoj a rozvoj využívajúc, využívajúci pokročilé technológie spolu s dopravnými faktormi. Pretože ak máme prenosovú otázku vyriešenú a energia prichádza teda na vstupoch, využíva existujúce technológie, tak mm, v podstate sa snažíme nevyužívame energiu efektívne. A preto sú inteligentné siete také dôležité, pretože sa musia uplatniť v distribučných sústavách. To sa musí urobiť e, e, za účasti obnoviteľnej energie, musíme myslieť na elektrické vozidlá, lepšiu efektívnosť vo využívaní a spotrebe energie a distribučné siete sú sú tu kľúčové, preto musíme pracovať e, v, za využívania technológií ICT. Tento technologický rozvoj má zlepšiť tieto siete. Komisia je, musí byť týmto poverená a zároveň sa musia rozvíjať dopravná infraštruktúra a inteligentné siete. Spravodajca si to uvedomuje, ale myslím si, že je treba viac zdôrazniť túto vec. Komisia to podľa mňa už robí väčší dôraz na tieto oblasti, takže ja predložím návrhy, ktoré sa týkajú rozvoja veľkých projektov s cieľom e, zlepšiť, e, e, zlepšiť výnosovosť tejto oblasti. Toto sa musí udiať do konca roku 2011 a myslím si, že je zásadné, aby sme rozvíjali infraštruktúru v oblasti dopravy. Ešte raz blahoželám eh, pánovi Wagnerovi. Ďakujem, pán Mesaroš. Ďakujem. Je to vynikajúca správa, ktorú tu máme predloženú. Eh, a musíme uznať, že táto správa je tu v čase, kedy zažívame krízu a kedy sa veci menia. Po Japonsku budú mnohé e, krajiny novo revidovať svoju energetickú politiku. A preto musíme e, hľadieť do budúcnosti. A táto správa samozrejme musí formulovať vízie pre budúcnosť. Chcem povedať, že infraštruktúra e, v tejto správe nemá veľkú hodnotu. Mali by sme vyvodiť e, určité konsekvencie e, z predošlej plynovej krízy. Vtedy e, sme mali najlepšie správy práve ku kríze a mali by sme si pripomenúť skúsenosti z týchto správ, napríklad správa vydal Kvadras. Členské krajiny by sme mali vyzvať, ktoré sa ešte nepodielajú na implementácii aby tak urobili. Krajiny strednej a východnej Európy sú, veľmi e, odkázané na e, ruské dodávky a zemného plynu. Mali by vyvinúť také infraštruktúry, aby v budúcnosti toto nehrozilo. Máme tu pozitívne signály, e, robia sa určité prepojenia sever-juh aj medzi Slovenskom a Maďarskom. Napríklad vzniklo alebo došlo k rozhodnutiu vytvoriť takéto spojenie. To by bol pokrok v tomto smere. Návrh o spolupráci členských krajín, e, to by malo byť tiež obsahom tejto správy. Ďakujem. Vítam e, a podporujem túto správu. E, ja sama som ju silne podporila. Pozmenujúce návrhy, ktoré som predložila, nechcú zmeniť zásadne túto správu, ale chcú rozšíriť niektoré oblasti. Zvlášť by som chcela niečo viacej k energetickej účinnosti a k spôsobu, akým je dôležité eh, myslieť na manažment dopytu, keď plánujeme dodávky. A potom otázka eh, inteligentných meračov. Musíme zdôrazniť, že konečný spotrebiteľ musí mať jasný úžitok z týchto meračov, ako aj priemysel samotný. Preto musíme zabezpečiť, že tieto merače sú schopné kontrolovať všetky prístroje v rámci budovy a musíme zdôrazniť, že e, tie spoločnosti musia byť zamerané na to, aby um, mal konečný spotrebiteľ uh, z toho úžitok. Ďakujem. Udi. Pán Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcel zablahoželať spravodajcovi a povedať, že je zásadné, aby sme mohli politicky riešiť otázku infraštruktúry. Najskôr by som potreboval definovať e, energetickú infraštruktúru. E, Zdá sa mi, že hovoríme skôr o transeurópskych sieťach ako o infraštruktúre. Je jadrová elektráreň infraštruktúrou? Dnes ráno sme to porovnávali. Ja by som chcel vystúpiť k transeurópskym sieťam energie. Myslím, že sú pokryté v správe a spýtať sa spravodajca, aký, spravodajcu, aký je jeho názor na vývoj vlastnického práva. Včera som sa pýtal trošku príliš priamo na túto vec, kto je vlastníkom sietí a položil otázku, či by sme sa nemali zamyslieť nad veľkou európskou spoločnosťou, ktorá by bola vlastníkom sieťa a investovala by a v distribúcii to konkurencia môže byť v prospech spotrebiteľa a konkurencia v sieti to mm, je predmetom dohľadu. Čiže tu ten e, užitok nemôže prísť. Právo na vlastníctvo alebo vlastnícke právo, ktoré e, je také zásadné a môžeme ubezpečiť európskeho spotrebiteľa, že toto vlastníctvo siete zostane pod verejným vplyvom a že sa to že tu nie je riziko nejakého nákupu zo strany Gazpromu alebo niečo podobné. Mali by sme mať e, hodnotenie a ukončiť e, túto zložitosť, ktorá, e, ktorá mm, bola prítomná vo včerajších prezentáciách. Ďakujem pekne, poprosím komisiu, aby sa vyjadrila. Kto z komisie je tu? Nech sa páči. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and um, my congratulations also to... Um... Ďakujem veľmi pekne a chcem tiež poblahoželať uh, pánu spravodajcovi za výbornú správu. Sú to veľké výzvy, ktoré sa týkajú hlavne transeurópskych sietí energie. energie. Myslím si, že včerajšie vypočutie nám ukázalo veľa užitočných e, prvkov, ktoré sú, ktoré sú v návrhu správy. Rád by som poznamenal pár vecí. E, pokiaľ ide o európsky záujem, chceme samozrejme odkloniť sa od predefinovaných zoznamov projektov a prejsť k takým programom do spoločnosti spoločne dohodnutých priorít. Potrebujeme teda merateľnú transparentnosť, merateľné kritéria, aby sme takéto priority vedeli redefinovať. Momentálne sme s prevádzkovateľmi, vlastníkmi sieti, to je informácia pre pána Odyho, takisto s národnými regulačnými orgánmi. Hľadáme návrhy pre oblasť e, plynu i elektrické energie Myslím si, že je dôležité zdôrazniť, že všetky tieto otázky, ktoré sa tu diskutovali, musia byť zohľadnené. Integrácia trhu, ako hovorí pán Karins, to je dôležité, dôležité dovršiť vnútorný trh. Je jasné, že infraštruktúry sú bázou pre integráciu trhu, tak, takisto bezpečnosť dodávok e, do energií. To je tiež dôležité v tejto správe. Mnohí z vás to vyzvihli. Bezpečnosť dodávok je veľmi dôležitou podmienkou pre budovanie nových e, infraštruktúr, hlavne odstránenie tých e, energetických ostrovov, či už je to pobaltská oblasť alebo severojužný tok. Máme tu množstvo regionálnych foriem spolupráce s cieľom vidieť, aké infraštruktúry sú potrebné a chcem tých z vás, ktorí sa obávajú, že e, zostávajú tieto ostrovy, uistiť, že pracujeme na pobaltskej oblasti a to veľmi vážne. Snažíme sa riešiť všetky problémy tejto oblasti. Takisto sme začali e, s e, sieťami, kde sme už vyjadrili zámery všetkých problémov. Máme všetky problémy, ktoré sa e, treba riešiť Začali sme teraz s prepojeniami, prepojenie Polska, Slovenska, Českej republiky, Bulharska, Rumunska a Chorvátska, aby sme videli možnosť prepojenia pobaltskej oblasti s e, stredomorskou, s jadranskou oblasťou. To sú teda tie dobré správy. Je tu množstvo dobrých, dobrých nápadov, ochoty všetkých hráčov, spolupracovať, definovať tieto projekty európskeho záujmu, aby sme trh integrovali a zabezpečili dodávky všetkým. Myslím si, že toto je tá dobrá správa. Samozrejme, že sa musíme pozerať na problémy a problémy e, včera sa ukázalo, že povolenia sú dôležité 10 rokov na stavanie prepojenia. To nie je akceptovateľné. Je jasné, že potrebujeme práve tú vašu podporu na to, aby sme sa pokúsili e, e, o časové limity. Počul som návrhy pána Vidala Kvadrasa a takisto vašu podporu pre e, jednotné kontaktné miesto. Nemecký a holandský príklad nám ukázal možnosť zredukovania Eh, omeškaní. Pokiaľ ide o financovanie a eh, regulovanie, potrebujeme dobrý rámec. Je to veľmi dôležité, aby sme dosiahli to, že keď diskutujeme, ako by sme mohli naozaj vytvoriť správnu eh, klímu, budeme ešte ale aj tak vždy potrebovať aj európske prostriedky, takisto sa pozrieť na inovatívne finančné nástroje k inteligentným sieťam. Vám poviem len toľko, že dovršujeme oznámenie čo skoro tu bude. Uvidíte, že sa pozeráme na všetky e, témy, ktoré sa spomenuli. Inteligentné siete sú skôr na distribučnej úrovni, ale je to veľmi dôležité pre efektívnosť a dobré spravovanie dopytu. Ešte raz vám ďakujem za všetku vašu prácu, vaše prínosy, ktoré e, nám pomáhajú pri e, vytvárení legislatívnej správy ku koncu roka. Pán spravodajca Soza Wagner, nech sa páči. Ďakujem pekne. Len v stručnosti. V prvom rade vám chcem poďakovať za vaše príspevky k správe. V skrátkosti snáď len nasledovné. Da moje reakcie na konkrétne podnety. Pani Tika e, ma oslovila s otázkou k téme e, presunu emisí CO2. Nuž, tu uh, hovoríme o, o uh, hovoríme o probléme, ktorý uh, oznámenie komisie neobsahuje. Sú to vzťahy EÚ a tretich krajiny. My chceme len to, aby problémy, ktoré vyplývajú z tejto témy, aby sa riešili Pokiaľ ide o slova pána Odyho, už máte pravdu. Otázka vlastníctva sieti. Včera sa to ukázalo e, v diskusii s odborníkmi. Tu štáty e, zastávajú rôzne teórie. Každý to e, riešil po svojom. Napríklad a diverzifikácia pri rôznych úlohách. Nie je tu jednotná odpoveď sú tu však dve veci, odhľadnúc od toho, že sme hovorili aj o ostrovoch, energii, jednotnom trhu a tak ďalej. Všetko sú to dôležité body. Myslím si, že v súvislosti s diskusiou o pozmenujúcich návrhoch lehota už beží, budú sa snažiť všetko toto spracovať práve na základe týchto pozmeňujúcich návrhov. Ešte raz ďakujem všetkým a dúfam, že môžem i ďalej rátať s vašou spoluprácou. Ďakujeme pekne. A teraz lehoty 17. marec 12 hodín, to je lehota pre podávanie pozmeňujúcich návrhov. 14., 15., 16. apríla diskutujeme ešte raz vo výbore a potom 26. mája hlasujeme o tejto správe. Koniec e, tohto bodu tým pádom a môžeme prejsť k bodu ďalšiemu. A tu nám ide o e, tému analýza možnosti prekročiť 20-percentné zníženie emisí skleníkových plynov a posúdenie riziku, rizika úniku uhlíka. Spravodajkyňou je pani Cizel je však chorá a preto prevezme jej žezlo pani Carvalho. Ďakujem, pán predseda. Pani Jordan Cizlej ma poprosila zastúpiť ju, pretože je chorá. Urobím tak s radosťou. Zhrniem stanovisko. Spravodajkyňa e, sumarizuje 5 základných bodov v tomto stanovisku. Prvý bod. Spravodajkyňa chce popísať, kde momentálne sa nachádzame, pokiaľ ide o cieľ 20%, či sme na dobrej ceste alebo nie, vychádzajúc z ekonomickej krízy a e, vychádzame z dlhodobých e, cieľov 2050 existujúce mechanizmy pre prekročenie 20 napríklad energetická výkonnosť, energetická infraštruktúra, ETS, rámcové programy. Tretí bod, tam sú sprievodné účinky. Spravodajkyňa hovorí o výhodách či nevýhodách prekročenia 20 Požiada komisiu, aby analyzovala, aké dopady Eh, aké dopady by mohol mať unilaterálny krok redukcie o 20 aké by boli výhody pre Európu z takéhoto kroku. Pokiaľ ide o štvrtý bod, vyhodnocovanie e, rizik e, úniku uhlíka, sú tu príklady pre priemysel a, a dopad na ceny e, uhlíka. Spravodajkyňa si myslí, že odhady komisie v tej, po oblasti úniku uhlíka sú príliš optimistické. A ďalší bod sú ďalšie možnosti a výzvy. A hlavným bodom je to, že spravodajca si myslí, že nemali by sme hovoriť len o cieľoch, ale mali by sme dôraz klásť aj na mechanizmy a nástroje na dosahovanie týchto cieľov. A e, tom stanovisku sa budeme snažiť dosiahnuť ciele, aké sú nástroje e, na dosahovanie cieľov a záverom. Pravodajkyňa chce vyzvať všetkých z vás, e, alebo pozvať vás na zajtrajšie vypočutie od 9. do 12.30 v miestnosti Jan 4Q1 vypočutie k tejto téme s odborníkmi z Komisie priemyslu a e, oblasti výskumu. Ďakujem pekne, ďakujeme vám, že ste nám tu dnes e, vypomohli. E, ako prvý pán Žadu. No, ďakujem pekne, pán predseda. Máme túto, tieto diskusie so spravodajkyňou v konštruktívnom duchu. Myslím, že v tejto agende by sa dalo pracovať na nuansách a nájsť kompromis. Myslím si, že sme sa dostali z obdobia, kedy boj proti klimatickým zmenám s, cieľom, ambi- s ambiciozným európskym cieľom e, mohol e, zničiť celý európsky priemysel a na druhej strane musíme bojovať proti klimatickým zmenám a zaujímať sa o otázku e, uhlíkových únikov. Je tu správa Európskej komisie zo strany expertných skupín, e, e, výskumných centier a to nám umožňuje mať konštruktívny prístup, byť realisti a byť zodpovední za túto otázku. To nás privádza k diskusiám a k návrhom niektorých pozmenujúcich návrhov, e, pokiaľ ide o správu spravodajcu, tak že keď nám spravodajca vo svojej správe vysvetľuje cestu e, nákladovej účinnosti na úrovni 20%, tak vieme, že tu dnes nemáme koherentnosť s prácou, ktorá existuje jednak zo strany komisie, hovorím o rozličných oznámeniach e, z tohto mesiaca, a s prácou expertov. Takže tu bude potrebné zvýšiť naše ambície. To isté platí pre znenie, ktoré hovorí, že podľa niektorých informácií súčasná politika EÚ už teraz povedie k masívnej delokalizácii bez žiadnych dôkazov, žiadna vedecká správa, žiadna správa komisie, žiadna seriózna správa, ktorá by potvrdzovala takéto prehlásenia. Takže v týchto diskusiách o uhlíkových únikoch musíme sa držať toho, čo je napísané, e, študovať prípad po prípade a my sami už sme povedali, že keď bude riziko uhlíkových únikov v niektorom sektore, tak tento sektor bude musieť byť v budúcnosti chránený preto, aby zostal v Európe a aby sa prispôsobil uhlíkovej a energetickej realite. Hovorí sa nám tu tiež e, o tom, že niektoré podniky zaplatia veľmi draho za ambiciozne ciele, že už teraz ich to stojí veľa. Pripomeňme si správu Sandbach, ktorá hovorila, že pre podniky ako um, Marcel Elmital uh, a tento dosiahol, uh, dosahuje zisk 1,4 miliardy eur ročne. Takže toto je podnik, ktorý e, bojuje, snaží sa dosiahnuť ambiciozne ciele v klimatickej oblasti a veľa získava z klimatickej politiky EÚ. Samozrejme, že chceme prispieť k tomu, aby sa dosiahol kompromis v rámci tohto výboru. Je tu zodpovedný prístup, ktorý chráni rizikové ohrozené sektory ale nestrácajme e, z dohľadu ani to, čo e, produkuje parlament, komisia, experti, ktorí ukazujú, že ambície v klimatickej oblasti sú šancou pre Európu, či už z hospodárskeho, sociálneho alebo environmentálneho hľadiska. Ďakujem. Ďakujem pani Matias. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela povedať, že súhlasím s tými komentármi, ktoré predložil práve predrečník. Ide tu určite, je tu určite možnosť nájsť zmysluplné kompromisy a myslím si, že by sme tu naozaj mali postupovať konštruktívne a nielen hovoriť, čo očakávame od komisie a rady, ale mali by sme predkladať vlastné návrhy v súvislosti s tými návrhmi, ktoré tu odzneli to, o čom sa tu hovorilo. Nuž, myslím si, že by sme mali povedať, čo my ako parlament navrhujeme. V budúcnosti budeme mať klimatické zmeny a naozaj musíme určité veci zohľadniť a preto musíme spolupracovať e, konštruktívne v smere kompromisu, ako tu už bolo povedané. E, sú to aj materiály, o ktoré treba zohľadniť, už som to bola povedala na e, skoršom stretnutí, napríklad tú cestovnú mapu ku schopnej e, ekonomike, ktorá do roku 2050 produkciu uhlíka redukuje, hlavne pokiaľ ide o emisie Musíme zohľadniť ciele e, emisné pre EÚ a musíme si plniť svoje záväzky. Je veľmi dôležité, aby e, sme viac zohľadňovali efektivitu e, využitia energií. Nemôžeme postupovať po, postarom status quo, sa musí zmeniť. Musíme chrániť svoj priemysel, Ozaj to musíme robiť. Oblasť priemyslu treba chrániť a zohľadniť potrebné e, prispôsobenia sa výzvam klimatických zmien a takisto trvalo udržateľnosť. Všetko to už e, tu odznelo. A tiež musíme žiadať oveľa viac. 2008 počas francúzského predsedníctva európsky priemysel predložil množstvo záväzkov, ktoré neboli negatívne pre priemysel. Bolo to počas francúzského predsedníctva. A prezident Sarkozy e, sa angažoval a to všetko treba zohľadniť. Ešte raz by som chcela zdôrazniť e, slova predrečníkov. Máme tu veľký manevrovací priestor smerom ku kompromisom. Všetky tieto otázky treba zohľadniť. Ganz herzlichen Dank, Herr Metzar. Ďakujem a teraz pán Mesároš. Az Európai Unió 2008-ban elhatározta, hogy nagyobb... Pán predseda, v roku 2008 Európska únia e, sa rozhodla e, prevzať veľšiu úlohu v boji proti e, klimatickým zmenám. Všetko toto treba obohatiť o to, aby sme za určitých okolností zvýšili 20-percentnú hranicu na 30-percentnú hranicu, inak sa myslím, e, e, prostredie veľmi zmenilo. Finančná kríza vyvíja veľký tlak na Európu, na komuny i štátne rozpočty. Napriek tomu Európska únia je angažovaná v boji proti klimatickým zmenám. V e, zmenenej situácii a do akej miery sú možné zmeny eh, smerom k 30%. Toto má pozitívny dopad na naše hospodárstvo. Musíme ísť takým smerom, kde sú ešte kapacity na zmenu. Stratégia 2020 eh, tiež ide smerom k dobrému výsledku. Eh, sú tu nižšie náklady, než sme pôvodne očakávali E, zvažovanie tých 30 e, e, a dopady sú zjavne realistické. Podmienky dnes na 30 ešte neexistujú, ale EÚ by túto možnosť pre budúcnosť mala na pamäti a mali by sme sa pripraviť na zmeny, ak tu budú na to podmienky. Predovšetkým je dôležité v súvislosti s udalosťami v Japonsku, kde mnohé krajiny asi budú zmeniť ich politiku E, sa na toto pripraviť a takisto spolupráca s medzinárodnými partnermi, tá sa musí posilniť a musíme ich žiadať o to, aby pri dosahovaní týchto cieľov spolupracovali. My všetci vieme, že opatrenia EÚ sami o sebe nepostačujú, aby sme dosiahli naše cieľy, takže medzinárodní partnery musia prijať ďalšie kroky. Ďakujeme a teraz pán Girek. E, <clears throat> Ďakujem pekne, milá kolegyne, kolegovia. Z... Máme pred sebou veľmi vyvážené stanovisko. Zohľadom na to, že sa to týka také citlivej témy, ako je redukcia emisí CO2. To je téma, ktorá je pod veľkým tlakom lobbystov. A myslím, že niektoré hospodárstva v EÚ vrátane tej Polskej už teraz cítia dopad toho vnúteného balíčka klimatického. A teraz dve poznámky. Poprvé k článku k odseku 4, kde sa hovorí o znížení spotreby energie do roku 2020. To je súčasťou cieľa 2020, ale treba byť špecifickejší treba zvýšiť účinnosť o 20 No a to nie je to isté, ako je v tomto dokumente. Ča, až príliš často sa to stáva, že v dokumentoch EU sa objavujú tieto nesprávne uh, ciele. No a druhá vec, myslím, že keď chceme tie politické ciele splniť do roku 2020 alebo ich dokonca zvýšiť na 30%, tak v článku 16 by sme mali explicitne uviesť, že podmienok budovania novej nových elektrární musí byť budovanie a investovanie do technológie CCS. Ďakujem pekne. Ďakujem. Lena Ek. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja poprvé Ja by som najskôr chcela um, zaželať spravodajkyni uh, všetko najlepšie a dúfam, že čoskoro vráti. No a ďakujem za tie inkluzívne pracovné metódy. <coughs> Som si istá, že budeme môcť pokračovať a nadviažeme na túto vynikajúcu spoluprácu. táto správa, túto správu považujem za trochu pesimistickú. No a nemecká vláda e, požiadala Potsdamský inštitút o správu pred niekoľkými rokmi a bolo to optimistické v viacerých ohľadoch a vedecky myslím, že odvolávky e, inštitút má veľmi dobrú reputáciu A ak príjmeme analýzu e, v oznámení Connie a e, Oettingera o energetickej účinnosti, tak vidíme, že najefektívnejší spôsob vidíme, že 20% a znišenie 20% do roku 2021 je dostatočné. Bude to znamenáť. No a samozrejme investičné dôvody a informačné dôvody a rôzne ďalšie sú dôležité. No a bolo zverejnený dokument, dokonca dva o týchto otázkach, ktoré podporujú analýzu e, oznámenia komisárky Hedegardovej. No a možno to bude znieť prekvapivo, ale priemysel vie, aké sú technické možnosti a vidí v tomto príležitosť. Ak budeme analyzovať trh v viacerých sektoroch, tak eh, zistíme, že ako v prípade automobilov, je to jasné, čo sa týka nákladných automobilov, že, že spotrebiteľ kupuje energeticky efektívnejšie alebo ekologickejšie auta. Rovnaké sa to týka domácich spotrebičov, ako aj budov. Takže myslím, že trh sa mení. No a ten posledný finančný argument, že na finančnú krízu je relatívne lacné momentálne investovať. No a čo sa týka schopnosti, tak to je samozrejme otázka pre konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. No a je tu v oznámení komisárky Hildegardovej a sa tiež hovorí o kapitálových investíciách v porovnaní s Čínou a Indiou. No a podľa posledných štatistík Európa investovala 19 HDP kapitálových investícií, zatiaľ Čína a 48 No a to znamená, že keď chceme zvýšiť tie cieľe na 25 až 40, a, tak toto ukazuje, že to je nevyhnutné. A potrebujeme investovať oveľa viac HDP na to, aby sme dokázali konkurovať Číne a Indii, ktorá má 35%, Južná Kórea tiež takmer 30%, Európa iba 19%. A to je veľmi znepokojivé. Takže nie je to len otázka nákladov, ale tiež otázka timingu tak pre priemysel a z finančného hľadiska. Rovnako si treba uvedomiť, že sme v situácii a Euroelectric na to poukázal veľmi jasne, že riskujeme fragmentáciu energetického trhu v Európe v období, keď za kvôli konkurencie schopnosti eh, potrebujeme viac vnútornej regulácie vnútorného trhu pre energiu. Toto je tiež veľmi nebezpečný moment a všetci vieme, že fragmentácia trhu znamená náklady a stratu pracovných miest. A teraz stručne k tomu, čo sa týka investícií z medzinárodného hľadiska. Myslím, že je zaujímavé pozrieť sa na čínsky 5-ročný plán a zistiť, čo robia v tejto oblasti. investujú do nových technológií, ktoré my nazývame zelené technológie. Oni to nazývajú celkom jednoducho nové technológie alebo efektívne technológie, tak eh, ich eh, kroky z tejto oblasti sú skutočne úžasné a myslím, že je nebezpečné, že my v Európe si myslíme, že máme hlavnú úlohu v tejto oblasti, aj keď nie som si istá, že to tak je. Vždy Čína prečo vo veternej energii urobila za 10 rokov obrovský pokrok a rovnako, rovnaká vec platí pre solárnu energiu, e, biomasu a tak ďalej. Včera sme e, hovorili s komisárom Oettingerom večer a celé to získalo ešte väčší význam. Takže mali sme vedúcu úlohu v týchto technológiách kedysi, avšak už to tak nie je a to je tiež veľmi znepokojujúce. Čo sa týka ETS, tak eh, sa rozhodnutím o bankách a možnosti preniesť eh, obchodovacie práva, tak je tam eh, blokovaný kapitál, ktorý by sa dal využiť na investície. A keď sa pozrieme na toto, tak vidíme, že sa to týka rovnakých spoločností, ktoré sú znepokojené pre unika, uhlíka. O tom sa treba, na to sa, na tom sa treba zamyslieť. No a sú čísla, ktoré dokazujú, že, že sektor a tiež spoločnosti, ktoré využí, využívajú takéto postupy, a tieto peniaze sa majú, by sa mali využiť na investovanie a riziko úniku uhlíka je oveľa nižšie, ak posilníme systém ETS, pretože pre niektoré spoločnosti investície držia v Európe je veľmi ironické, alebo je to veľmi ironické, musíme sa nad tým zamyslieť. No a súhlasím s pani Matias, že otázka energetickej efektivity je veľmi dôležitá. Hovorilo sa o nejakých poplatkoch alebo daní na základe CO2 Chcela by som vás upozorniť, že rovnaká myšlienka, o rovnaké myšlienke sme hovorili veľmi dlho sa v súvislosti so smernicou REACH o chemikáliách. No a britská a nemecká vláda boli za túto myšlienku, aj keď nedokázali vypracovať návrh, ktorý by fungoval v praxi. A preto ja som, mám skeptické stanovisko k takýmto veciam. No a na záver myslím, že máme technológie na vyšší čas a je, takto by sme sa mali vyrovnať s vecami, ktoré máme a obavami, vyriešiť obavy o európsku konkurencieschopnosť. No a súhlasím, že je, sa pred nami otvárajú veľké možnosti pani Tikal. Vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, pán predseda, a ja by som chcela poďakovať kolegom, pani spravodajkyni tiež a myslím, že je veľmi dôležité, aby sme dosiahli medzinárodnú dohodu, pokiaľ ide o znižovanie emisí skleníkových plynov, tak aby Európska únia dokázala tiež pokročiť vo svojich záväzkoch, znižovať e, emisie CO2. Tiež si myslím, že je zásadné, aby v tejto snahe znižovania emisie CO2 sme zdôraznili energetickú účinnosť v oblasti dopravy a tiež v oblasti ubytovania členské krajiny eh, nevyvinuli dostatočnú snahu, pokiaľ ide o energetickú účinnosť eh, v budovách. A z tohto dôvodu žiadam komisiu, aby počas budúceho finančného rámca, počas jeho revízie, venovala nevyhnutné sumy na štúdium um, um, týchto inteligentných miest, projektov o inteligentných mestách. Mohli by sme mať zmes eh, obnoviteľných energií, ktoré predstavujú, ako vieme, prioritu pre EÚ. Je to výroba, ktorá sa robí na miestnej a regionálnej úrovni a takýmto spôsobom by sme mohli vytvoriť európsku sieť ktorá bude distribuovať energiu, ktorá bude pochádzať z miestných zdrojov a bude obnoviteľná. Takto by sme mohli vytvoriť nevyhnutnú infraštruktúru aj pre elektrické vozidlá, e, ktoré znižujú emisie CO2, ktoré pochádzajú práve zo sektora dopravy. Takže dve hlavné myšlienky, ktoré by som chcela zdôrazniť Energetická účinnosť, predovšetkým v oblastiach budov, tam je ešte veľa práce a energetická účinnosť v doprave. S dôrazom na integráciu elektrických vozidiel do inteligentných európskych sietí, ktoré dokážu využívať energiu, ktorá je obnoviteľná a je produkovaná na miestnej a regionálnej úrovni. Ďakujem prijaté. No, ja prosím o ospravedlnenie, že som prišiel trochu neskôr, ale e, toto je téma, ktorá sa, ktorou sa zaoberá práve aj výbor pre životné prostredie. V roku 2008 sme prijali klimatický a energetický balíček a, a prijali sme tým dobré dobré rozhodnutie. 20% na redukcie do roku 2020, keď ostatné iné veľké národy a vlády sveta budú spolupracovať, tak to zvýšime na 30%. Uh, hovorili sme o tom, ako dosiahnuť týchto 30% a myslím, že by sme sa mali zaoberať aj taktikami, ako to dosiahnuť. Teda potrebujeme, to povedala aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť, potrebujeme, klimati- nepotrebujeme klimatickú diplomáciu. Je pekné, že sa o to snaží Connie Hidegard, ale myslím, že to si vyžaduje viac snách. Aj keď vysoká predstaviteľka je nás na cestách vo svete, tak musí o tom hovoriť. Na to potrebujeme eh, klimatickú diplomáciu zo strany Catherine Ashton. Čiže to je to medzinárodné. No a naposledy pred Cancunom sme sa dohodli na 30%. Myslím, že aj 70 cieľ e, sme si mohli vziať do do Cancúnu. Myslím, že konferencia a jej výsledok by nebol mm, iný. To však nie je záver, alebo záver by nebol taký. Záver nie je taký, že by sme nemali robiť nič. To, čo mu hovoril včera komisár Oettinger, a, a, budovanie obnoviteľných energií, ekologická e, politika, to treba v Európe podporovať, hovorila o tom kolegyňa Ek. Vo svete sme dobrí, to nemusíme sa skrývať, ale treba držať tempo so zvyškom sveta a preto treba stanoviť si cieľ 40 energetická účinnosť. Pán Gierek o tom hovoril. Áno, tam je priemyselná chyba. My sme nehovorili o spotrebe energie, ale o tom, že budeme opatrnejšie, šetrnejšie e, zaobchádzať s energiou. A na to existujú viaceré opatrenia. Tu by sme nemali, tak ako to urobila energetická rada, stanovovať nejaké všeobecné ciele. Nie, práve naopak, celkom konkrétne ciele treba stanoviť. Dokedy, nakoľko a ďalej, carbon leakage. V Európskej únii sú priemyselné, priemyselné oblasti, ktoré podliehajú tomuto carbon leakage. No a sú tu nepriame náklady v oblasti výroby elektrického prúdu, ktoré trochu zaostávajú. A to treba zapracovať do správy, o ktorej rozhodujeme a treba tomu venovať aj dostatok času. Nehovoriť rovno, že my sme za 20, my sme za 30 a niekde také vysvetlenie, že no, takto by to malo byť prezentované na, na verejnosti. Nie, parlament by sa mal tým, mal tým jasne zaoberať. My sme klimatický balíček schválili v parlamente takým tempom, boli sme tam všetci zapojení, výbor pre priemysel, výbor pre životné prostredie, ale iné kolegyne a kolegovia, ktorí o tom museli rozhodovať, nemali možnosť, pretože sme sa to schválili v prvom čítaní. A myslím, že v tomto prípade treba venovať dostatok času tomu, v akých oblastiach ďalej pokračujeme. No a preto v oblasti obnoviteľných zdrojov energií treba jasnejší, jasnejší. Komisár včera hovoril o 33% obnoviteľných zdrojov do roku 2020. Myslím, že to je realizovateľné, to je reálne. A v zmysle stratégie Európa 2020 by sme mali vytvárať nové pracovné miesta týmto. Ja viem, o čom hovorím. Ja som e, z obvodu, kde najväčším zamestnávateľom je veterná energia, takmer 50 tisíc ľudí je tam zamestnaných. A každodenné sa to číslo zvyšuje. No a ja myslím, že nemôžeme sa len pozerať ako ostatní tie dodávateľské medzery vyplňujú za nás. Nie. Myslím, že treba na to reagovať rozumnou politikou carbon leakage, o tom som hovoril, Treba si teda treba venovať dostatok času, ale rovnako dostatok času treba venovať CDM a spoločnej implementácii. Či tieto nástroje dávajú zmysel, to by ma tiež prípade tejto správy veľmi zaujímalo. Takže preto na záver žiadam, aby sme nie, že stanovili si cieľ a potom hľadali spôsoby, ako ich dosiahnuť, ale najskôr treba zhodnotiť e, nástroje, ktoré máme a potom, keď budeme mať e, spolupracovníkov vo svete, aby sme sa zamýšľali nad vyšším potenciálom. No a na to, aby sme dosiahli e, ten cieľ 1,5%, budeme musieť eh, znižiť, my si myslím, že 95%, 85%. No a aké rozhodnutia, akými rozhodnutiami sa tam dostaneme, a ktoré by niekde v polovici neumožnili dosiahnutie cieľov. A nezabúdajme, že vo svete nie sme sami, ale že je tu medzinárodná konkurencia, carbon leakage, to treba brať vážne je tu ideologickú bitku, či 20, 25 alebo 30 ale ide tu o budúcnosť priemyslu v Európe, o budúcnosť našej planéty, či budeme aj ďalej investovať do zelených technológií, či to je aj účelové, aby sme s takouto politikou vytvárali prácu a blahobyt, a nie aby sme vyháňali niektoré priemyselné odvetvia z Európy, ktoré sa potom stiahujú preč. Potom dosiahne náš cieľ, ale spoločensky sme nedosiahli nič, takže preto sa teším, že zajtra sa tu všetci opätovne uvidíme na vypočutí výboru a budeme hovoriť ďalej o tejto téme. Všetkých kolegov srdečne pozývam. Ďakujem. Ďakujem pekne, pekne pán kolega. No a teraz na minútu nestranná úloha predsedu, hlavne k otázke toho, ako prebiehajú rokovania a či sme si a či sme tomu venovali dosť času, tak by som tomu povedal, že to vnímam úplne rovnako ako vy. Pán Svoboda má slovo teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja to poviem veľmi stručne, e, pretože úplne súhlasím s kolegom Grotem. Myslím, že vo výbore sa musíme zamyslieť nad tým, ako dosiahnuť ciele pre životné prostredie a energetiku bez toho, aby sme ohrozovali e, priemysel, niektoré priemyselné odvetvia e, veľmi intenzívne pracujú na znížení energetickej spotreby aj zničestovaní životného prostredia. A my keď budeme jednoducho hovoriť, e, že ďalej budeme len znižovať e, emisie CO2 e, bez všetkého iného, tak to ohrozí náš priemysel. Keď na druhej strane však povieme, že treba v priemere zvýšiť, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie, tak na jednej strane to bude dôsledok z tejto debaty, priemysel a CO2, a na druhej strane to bude dopad a vyplyne to zo situácie v Japonsku. Takže myslím, že by sme mali byť oveľa rozhodnejší. Zvyšovanie obnoviteľných zdrojov a samozrejme aj čo sa týka zvyšovania efektivity, o ktorej hovorila kolegyne Tikau, aj keď predseda je trochu skeptickejší k záväzným cieľom, ale bola by to príležitosť, aby komisia ešte predtým, než to robí, aby išla k záväzným cieľom. No a keď tieto ciele splníme, tak eh, veľmi výrazne prispieme k znižovaniu emisí CO2 a súčasne zachováme pracovné miesta a priemysel a samozrejme stavebný sektor tomu musí, musí prispieť. Keď si pozrieme štatistiky komisie, aj podľa posledných eh, plánov, tak vidíme celkom jasne, tak vidíme, že od eh, dopravného sektora sa žiada veľa menej ako od eh, priemyslu. No a to je, nie je spravodlivé pre rozvoj Európy a preto podporujem to, čo práve povedal kolega Grote. Nech sa páči. Ďakujem. Pani Hercog. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že vo výbore ITRE všetci, takmer všetci sú za cieľ 20% alebo viac a myslím, že tiež chceme sa zazdujeme za pôvodnú myšlienku, že to musí byť globálny, nie lokálny cieľ, keďže CO2 e, nepozná hranice. Čaká nás veľa práce a musíme sa držať principiálnych rozhodnutí, že pôjdeme týmto smerom a myslím, že ukážeme priemyslu, že ideme s priemyslom, či už ide o výrobu energie, prenos energie, vrátanie teda toho, čo chce obyvateľstvo. Myslím, že niektoré údaje treba spomenúť, pokiaľ ide o Medzinárodnú energetickú agentúru do roku 2050, spotreba energie, elektrické energie v Európe bude e, raz o 40 To znamená, že teraz máme rok 2011 a o 1 každý rok bude rast táto spotreba e, elektriny. Musíme na to myslieť Čiastočne tento rast pochádza z toho, že podľa analýz EIA bude rásť mobilita, miesto fosílnych zdrojov tu budú využívané napríklad elektrické vozidlá. Takže musíme počítať s tými 40% nárastu spotreby elektriny. Ďalšia téma Vedíme tu veľký nesúlad v Európe. Niektoré krajiny sú veľmi v popredí, pracujú na tom, zatiaľ čo napríklad môj región, ale nie, to nie je jediný región, silne zaostáva, takže nesúlad k prístupe, um, v prístupe k tejto téme je obrovský ak by bola volebná kampaň v Nemecku, ak by sa nehovorilo o týchto cieľoch, tak voľby by ste prehrali. A naopak, ak politici vrátane môjho regióny hovoria o tomto regióne, tak by prehrali voľby. E, chcem povedať na tomto mieste, že zabezpečiť konzistentnosť znamená používať najlepšie alebo osvedčené postupy. E, viem, že politici e, majú obrovskú zodpovednosť. Snažíme sa o maximum. Takže chcem tu vyzvať komisiu a európske inštitúcie ako také, aby sa nevzdávali e, mm, ani v prípade tých, ktorí zaostávajú. Nesmieme zaos- zabúdať na týchto ľudí. A potom moja obľúbená téma, myslím si, že je dôležité vyriešiť tú ignoranciu, ktorá existuje o nízkouhlíkových stopách, teda napríklad budovy, ktoré vydávajú nízke emisie. Mm, musíme na to vynaložiť veľkú snahu, aby sme zvyšovali povedomie o tejto oblasti. Skutočne dúfam, že môj región, ktorý je veľký, sa dostane bližšie k týmto cieľom. Snažíme sa o to a nemali by sme sa vzdávať. Ďakujem. Ganz herzlichen Dank. Die Kommission. Ďakujeme komisia. Sú zastúpení, a to menovite kým? Pani Papantoniu, alebo je to pán? Nech sa páči. Stefan Verhoeven from the Commission. Yes, sir. First of all, I would like to... Skôr by som chcel poďakovať eh, spravodajkyni, hoci tu nie je, za jej výbornú správu. Myslím, že je tam niekoľko prvkov, ktoré sú veľmi cenné. Zvlášť pokiaľ ide o praktické spôsoby eh, dosiahnuť energetickú účinnosť a opatrenia, ktorými sa dosiahli nad rámec 20 eh, V oznámení komisie keďže sme chceli mať diskusiu na túto tému, eh, aby eh, ľudia a rada mohli diskutovať o tom, aké sú prínosy eh, cieľa nad rámec 20%, aké praktické opatrenia k tomu povedú. Je tam niekoľko tém, ktoré zdôrazňujú túto vec a veľmi sa zhodujú, teda do veľkej miery sa zhodujú s minulotýždňovým oznámením komisie o cestovanej mape k nízkouhlíkovým cieľom. Ako teda chceme dosiahnuť naše ciele? Zvlášť by som chcel hovoriť o výskumu a vývoje, o teda dôležitosti týchto oblastí, e, o nízkouhlíkových technológiách na lokálnej úrovni, e, lepšiu nákladovú účinnosť a tiež o myšlienkach e, financovania, inovatívnych finančných nástrojoch, pretože Cestovná mapa zdôrazňuje potrebu investícií v rámci ekonomiky EÚ, zvlášť v budovách, e, doprave a ako zefektívniť tieto veci v budúcnosti. E, finančná perspektíva prebieha a je to dôležitý prvok. Myslím si, že je užitočné pre diskusiu v komisii, že táto správa e, dúfajme, že predtým, ako príde komisia so svojím návrhom o finančného výhľadu, že toto bude vlastne indikácia smerovania. Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, e, vítame tieto aspekty, pretože aj cestovná mapa zdôrazňuje dôležitosť energetickej účinnosti, e, že sa nám nepodarí dosiahnuť e, naše ciele bez toho a teda musíme zintenzívniť našu snahu a dosiahnuť, sa nad, dosiahnuť úroveň nad 20 Mnohí s e, kolegou spomenuli otázku medzinárodných rokovaní a medzinárodných e, plánov pre smere klimatických zmien. Sme v odlišnej situácii ako v situácii spred dvoch rokov, keď sme prijali balík o klíme a energii. Tedy to bol e, unilaterálny záväzok cieľ 20 okamžitá implementácia legislatívy. Medzi tým sa udialo veľa vecí, eh, zvlášť to, že svetoví lídry um, sa dohodli na cieľoch, na spoločných cieľoch a dôležité je, že 80 krajín vrátane všetkých veľkých rozvíjajúcich sa ekonomík prijali záväzky, alebo majú konkrétne akčné plány na to, aby implementovali tieto záväzky. A to je dôležitý rozdiel medzi týmto a kiotským protokolom a situáciou spred dvoch rokov. Je tu teda pokrok na medzinárodnej scéne. Samozrejme, nestačí to z pohľadu toho, čo sme povedali predtým, že potrebujeme medzinárodný záväzný záväzok a tiež to nie je v súlade s tými dvomi stupňami Celzia. Eh, Peťročný plán v Číne bol prijatý a vidíme, že v Číne sa to odzrkadlilo do konkrétnych krokov. Po druhé, eh, uhlíkové úniky, eh, mnohí predrečníci na to poukázali. Je to téma, ktorá komisia aj celá Európska únia to berú vážne. Sú tu dôležité kroky na ochranu energeticky Eh, mm, intenzívneho priemyslu. Eh, máme systémy voľnej alokácie na základe benchmarkov, to sa práve implementuje. Eh, je tu plná implementácia a máme ustanovenia z, pom, mm, z, v súvislosti s CDM a nepriamými únikmi uhlíka, takže toto prijala Rada a parlament spred tromi rokmi v súvislosti s energetickým a klimatickým balíkom. Uh, cestovnej mape sme sa zamerali znovu na tieto témy, pretože stále monitorujeme túto situáciu a v porovnaní s pred troch rokov sa situácia zlepšila. Z viacerých dôvodov. Jeden z nich je, že vidíme kroky v prostredníctvom kodanských záväzkov aj v iných krajinách, čiže nie je to už len unilaterálne. Po druhé, cena uhlíka sa znížila v porovnaní s tým, čo sme mali s, um, pred tromi rokmi. Teraz máme asi 16 eur na tonu. Takže tieto aspekty a tiež pokiaľ ide o um, rozličné iné nástroje, naše analýzy jasne ukazujú, že opatrenia, ktoré sme prijali, sú adekvátne, efektívne riešia problém a budeme pokračovať v sledovaní tejto témy. Ďakujem. So, dann ähm, möchte die Frau Cavaglio noch mal gerne für... Ešte pani Kavravalo by chcela raz prehovoriť v mene spravodajkyne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za všetky komentáre, ktoré odovzdám pani eh, Jordan Sizu a myslím si, že potreba konsenzu v tej, tomto výbore, energetická účinnosť, potreba brať do úvahy nedávne udalosti, úloha výskumu a vývoja inovatívneho financovania a reinvestícií do um, s tým spojen do príbuzných projektov. Na to nás kolegovia upozornili. Ďalšou témou je úloha priemyslu, e, najmä energeticky intenzívneho priemyslu. Sú tu určité ustanovenia v energetickom a klimatickom balíku, systém e, voľných alokácií CDM, ale ne, nestačí to. Podľa môjho názoru pán Jordan Cizl tiež zdieľa tento názor je to tiež stanovisko EPP. Cieľ a medzinárodná dohoda je veľmi spojená s riešením pre priemysel. Musíme hľadať nové riešenia a brať do úvahy potreby energeticky intenzívneho priemyslu. V EPP sme pracovali, navrhli sme napríklad ehm, holistický, horizontálny, sektoriálny prístup pre, takýmto, pre takýto priemysel, tak ako to robíme v medzinárodných rokovaniach pre lesy a letectvo. Takže možno by sme mali hľadať takéto riešenia. Mohlo by to byť e, dôležitou pridanou hodnotou v medzinárodných rokovaniach a tiež mm, pre európske ciele v oblasti CO2. E, podľa nášho názoru nasledovná dohoda nebude taká jednoduchá ako kiotský protokol, bude to oveľa komplexnejšie, pretože situácia vo svete je komplexnejšia. Nestačí mať záväzné ciele. Budeme mať odlišné ciele v sektoroch, e, sektoriálne dohody a mohli by sme začať analyzovať a študovať tieto možnosti. Ďakujem pekne a odovzdám všetky tieto informácie môj, mojim kolegom. Ďakujem. Gut, äh, Ďakujeme pekne. Lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov je 21. marec. Mnohí kolegovia povedali, že štvrtok je vypočutie, poukázali na to. Všetci ste srdečne zvaní. Ďalší bod. Ide o SPP do roku 2020, zvládnutie budúcich výziev a tak ďalej. Kolega Róde je našim spravodajcom ako prvý a jediný má aj slovo. pekne, pán predseda. Myslím, že môžeme všetci súhlasiť, e, že reforma spoločnej polnospodárskej politiky je potrebná už dlho. Viem, že je to veľká priorita pre dánske predsedníctvo v roku 2012 aby sa zabezpečila verejná podpora tejto politike a aby sa umožnilo e, európskym farmárom produkovať e, bezpečné a kvalitné potraviny za konkurencieschopné ceny pre spotrebiteľov. Tento aspekt e, environmentálny je veľmi dôležitý a myslím, že ak dostaneme ten zelený prvok sem, tak vytvoríme nové príležitosti rastu pre farmárov, ktorí sú vlastne poskytovateľmi verejných e, statkov. Biomasa je nepreskúmaný zdroj v poľnohospodárstve a farmári nemajú stimuly na to, aby využívali tento zdroj. Zelený komponent tiež je stimulom pre farmárov, aby mali udržateľnejšie metódy a aby produkovali environmentálne verejné statky. Dovolte mi zdôrazniť, že toto nie je o environmentálnych nariadeniach. Farmári musia dodržiavať európsku legislatívu. Je to úplne oddelené od e, zeleného komponentu. E, v zelenom e, komponente ide o obchodné príležitosti pre farmárov, aby mohli robiť niečo naviac, ako napríklad teda tento zelený komponent by nemal viesť k nárastu byrokracie, e, musí to byť vytvorené tak, aby to bolo jednoduché, široko použiteľné, transparentné, či už pre farmárov alebo pre verejnosť preto som navrhol, aby tento zelený komponent e, bol uvoľnený v prípade, že e, farmár poskytne zoznam desiatich e, environmentálnych zelených statkov. Toto musí byť relevantné pre členské krajiny a zároveň tu musia byť definované rozličné východiskové pozície v jednotlivých členských krajinách. Musí sa zabezpečiť to, že všetci farmári v Európe budú mať rovnaké príležitosti získavať zelené komponenty. To znamená, že tieto prvky, ktoré už boli iniciované, sa budú brať do úvahy. Myslím, že zelený komponent, ako som zdôraznil, bude v prospech životného prostredia, poskytne nové príležitosti rastu pre našich farmárov a zdôrazní e, našu konkurencieschopnosť v globálnom meradle. Pán predseda, teším sa na všetky komentáre zo strany výboru a na spoluprácu s tieňových spravodajcov v budúcich týždňoch a dúfam, že získame silné stanovisko o budúcnosti SPP. Ďakujeme ako prvý e, rečník, pán Pirillo. Pekne, pán predseda. Spolnohospodárstvo je kľúčové e, v, európskej, v európskom hospodárstve. Je to značný príspevok do HDP a do vytvárania premiehania priamných pracovných príležitostí. 2020 hovorí, že SPP musí zaručiť kvalitu a kvantitu potravín v Európe. Budeme potrebovať výskum, investície, inovácie, ktoré to riešia v rámci súčasného FP7 a v rámci nadchádzajúceho FP8. Súhlasím s prístupom komisie, o ktorom teraz hovoríme, ohľadom pozitívnej úlohy, ktoré môže zohrávať poľnohospodárstvo v ochrane životného prostredia a v boji proti klimatickým zmenám. Pán Rudes. Mm, navrhuje niečo, čo je veľmi cenné. Musíme zlepšiť ekologickú úlohu polnohospodárstva, zaintegrovať to do prvého piliera. O tom hovorí odsek 5. E, SPP sa týka mnohých oblastí. E, Polnospodárstvo produkuje verejné a environmentálne statky. Podľa mňa SPP by mohlo posilniť polnohospodárske a environmentálne opatrenia, vrátanie, e, zefektívnenia environmentálneho polnohospodárstva v prvom a druhom pilieri a môže podporovať e, aj znižovanie nákladov. Globalizácia znamená, že naše podniky sú zraniteľnejšie kvôli väčšiemu nárastu, kvôli volatilite trhov a tie, toto ovplyvňuje mnohé sektory. Ukazuje sa, že súčasné SPP sa neprispôsobilo, že jeho opatrenia sú nepružné a nie je schopné riešiť extrémne, e, volatil, extrémnu volatilitu cien. E, to je významné a mali by sme to v budúcnosti riešiť. Mali by to byť anticyklické opatrenia zapracované do prvého piliera, ktoré by umožnilo, aby SPP reagovalo efektívne a včas na fluktuácie na trhu. Ide napríklad o prírodné katastrofy, tieto sú čoraz častejšie na nešťastie a predstavujú hrozbu pre poľnohospodárskú výrobu v Európe. Potrebujeme e, mať schopnosť reagovať a musíme zabezpečiť aj poistné prémie. Musíme mať ferové parametre, pokiaľ ide o dotácie. Polnohospodárom musíme brať do úvahy pomer výdavkov v polnospodárstve a nákladov e, na životných nákladov v mnohých členských krajinách. Tu hrá úlohu druhý pilier a musíme zabezpečiť, aby investície do ľudí a spoločnosti, ktorí poskytujú udržateľnejšie poľnohospodárske postupy, aby sa tieto zvýšili. Chceme zvýšiť počet mladých ľudí e, na vidieku, stimulovať mladých farmárov tým, že im poskytneme školenie, umožníme im získať pôdu a budeme podporovať e, multifunkcionalitu. Takže poskytovanie pomoci a služieb tým, ktorí zostávajú na vidieku a stimulovanie mladých ľudí, aby e, pracovali na pôde svojich rodičov. Musíme byť veľmi obozretní ohľadom intenzívneho poľnospodárstva a zdrojov, e, ktoré toto spotrebováva. Musíme zabezpečiť, aby poľnohospodárstvo prebiehalo um, tak, aby sa brali do úvahy environmentálne faktory. parlament medzi rokami, rokmi 2014 a 2020 sa zachovať úroveň výdavkov v poľnohospodárstve je to kľúčový sektor v EÚ. Ďakujem. Pán Gžip. Ďakujem, pán predseda. Máte očividne ťažkosti s mojim menom. Nie je však také ťažké. Ďakujem, pán predseda. Máme tu tri aspekty. ktoré sa spájajú v tejto téme prvom rade komunitárna poľnohospodárska politika do roku 2020, aby sme sa postavili výzvam, pokiaľ ide o stravovanie, prírodné zdroje, potraviny. A potom je tu teritoriálny aspekt. A tu máme na mysli aj koheziu, kohéziu v rámci teritoria EÚ, ale aj v členských krajinách a kohéziu v regiónoch. Vidiecké oblasti tvoria 98 teritoria EÚ Takže to je naozaj e, chyba myslieť si, že to je zanedbateľný faktor. Po druhé potom, naša e, diskusia je tiež reakciou na oznámenie komisie a vychádza z tejto komunikácie. A na základe toho pripravujeme aj správu. Dôležité je aj e, reagovať na stanovisko pána Rodeho. Musím povedať, že ten zelený faktor sa vyskytuje len v piatich e, bodoch. Pôvodne ich bolo 8, tých pôvodne, tie pôvodne 3 hovorili o ďalších aspektoch, ktoré sa spájajú s SPP. Takže ja by som rád povedal asi toľko, že sú tam aj pozitívne e, stránky v stanovisku pána Rodeho. Chce, aby tento zelený komponent zostal v prvom pilieri. To je v súlade s názorom komisie, ale správodajca vo výbore Agri chce, aby tá, tento komponent bol v druhom pilieri, takže trochu iný názor. A tiež náš spravodajca tu zdôrazňuje skutočnosť, že tento zelený komponent by nemal zvýšiť e, byrokratickú záťaž. Ale tu musím povedať, že mám trošku pochybnosti, pokiaľ ide o toto stanovisko. Mali by sme vybrať tri zložky e, z, zo zoznamu desiatich, ale nikde som nenašiel informáciu, ktorá by hovorila, že že e, tieto požiadavky v skutočnosti, e, že je 10. Výbor Agri hovorí o, hovorí o 11, nie je tam medzi iným bezpečnosť zvierat. Hoci by ste si mysleli asi, že toto nemožno prehliadať, keď hovoríme o environmentálnych otázkach a o tejto komponente. Takže mali by sme e, myslieť na tento aspekt a ďalší aspekt je ten, či by tu nemali byť tri, alebo ako Agri navrhuje, dve zelené komponenty, ktorý, ktoré by polnohospodári mali plniť. Čo je tu však e, najdôležitejšie je zdôrazniť, že polnohospodárstvo má tieto dodatočné aspekty tvorí e, všeobecné e, statky a ten, ten zelený aspekt zdôrazňuje e, tú stratégiu do roku 2020 a treba zdôrazniť, že polnohospodárstvo i vidiek vytvárajú určité verej, <clears throat> verejné statky, ktoré sú verejne disponibilné. Takže to je veľmi dôležité. Tiež by som chcel zdôrazniť, že polnohospodárstvo dodáva oveľa viac veci než len potraviny a energie. A myslím si, že z pohľadu nášho výboru by sme tiež mali zdôrazňovať, že polnohospodárstvo má veľký dopad na ďalšie typy obchodu, e, ďalšie typy e, činnosti ako obchod. A je tu dôležitá synergia medzi jednotlivými politikami. A toto, prosím, je konzistentné so stratégiou EU 2020. Mali by sme využiť e, synergické efekty, ktoré sú vytvárané, ak sa majú tieto veci doplňať a korektne sa implementujú. A ďalšia vec, ktorú treba zdôrazniť, je to, že polnohospodárstvo je zdrojom pre e, e, nielen obnoviteľné energie, ale aj iné časti priemyslu. Klasický príklad je reforma spoločnej polnohospodárskej politiky, v oblasti cukru, kde sme eliminovali čiastočne e, produkciu, kde sme stratili 16 tisíc e, e, v spracovateľskom prostredí, 16 tisíc pracovných miest a takisto produkcia a rôznych, rôznych fariem, tisíce takýchto malých polnohospodárských prevádzok priemyselná produkcia v EÚ. E Sú to aj nové aplikácie a inovácie by mohli podporiť novú aplikáciu nielen v energetike, ale aj v iných oblastiach, ktoré sa spájajú s polnohospodárskymi výrobkami. Takisto by sta- snáď stálo za zmienku, že okrem iných účelov strategická úloha životného prostredia je veľmi dôležitá. V mnohých krajinách sveta e, tie napätia súvisia e, s cenami e, potravín. Aj v EÚ to je dôležitá vec, pretože 70 Eh, Európa importuje 70 produkcie eh, eh, rozvojových krajín. Polnohospodárstvo môže byť do väčšej miery zdroj, zdrojom prínosov. Sú tu ešte ďalšie aspekty, ktoré možno zdôrazniť. Zdroje na jednej strane, ale na druhej strane, aby sa tieto zdroje vytvárali, musíme. Máme tu tiež proces emisí pretože CO2 sa absorbuje. Ešte raz chcem zdôrazniť, že do, teraz sme e, venovali veľa pozornosti úlohe e, lesníctva pri redukcii emisí CO2. Ale doteraz sme málo povedali o úlohe, ktorú polnohospodárstvo môže v tomto ohľade zohrávať. Napríklad absorpciou organických látok do pôdy. alebo oxidačný proces ďalej. Tu sú, sú zdroje. Myslím si, že toto by sme mali zdôrazňovať tou mierou 0,5 a potom zvýšenie energetickej efektívnosti v poľnohospodárstve. Tu sú dôležité niektoré aspekty. Poprvé, Polnohospodárstvo môže byť zdrojom obnoviteľnej energie, ale tiež polnohospodárstvo absorbuje množstvo produktov z iných priemyselných oblastí, chemikálie, takisto stroje, automobily, nástroje, a môže sa zvýšiť energetická efektívnosť týchto e, nástrojov, vozidiel, strojov a zvýšiť kvalita výrobkov, ktoré sa používa, používa v polnospodárstve. To by tiež zvýšilo energetickú účinnosť. Podobne tiež zachytávanie e, tepelnej energie, pretože v v poľnospodárstve e, potrebujeme mnoho energie na chladenie, ale túto energiu môžeme opätovne využiť. Nedá sa to vždy, a pretože sa to spája s nákladmi. Ak by to teda bolo možné, mohli by sme spomenúť aj druhý pilier. V pol, vo vidieckých oblastiach môžeme takisto realizovať činnosti v eh, sektore malých a stredných podnikov, ale tiež lepšou infraštruktúrou, lepšími eh, podmienkami pre širokopásmový internet a tak ďalej, ale tiež, tiež v tých častiach, ktoré podporujú eh, redukciu energie a emisí alebo zvyš, zvyšuje energetickú účinnosť, napríklad solárna energia alebo e, znova opätovné využitie energii vo vedeckých oblastiach, energia v chladiacich procesoch alebo energetická výkonnosť budov. Takže toto sú asi poznámky, ktoré som tu chcel nadniesť. Rád by som spolupracoval so spravodajcom. To boli e, určité návrhy, ktoré vo všeobecnosti nechcú e, e, narušiť e, konštrukciu stanoviska, ale možno vám pomôžu nájsť určité doplňujúce elementy, ktoré by mohli zdôrazniť, aký dôležitý je tento sektor. A to je v súlade s profilom našeho výboru. Pani Ek. Thank you. <clears throat> Thank you, chair. Uh... Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že naša úloha výbor IT, keď ide o budúcu SPP, tak tá je veľmi dôležitá. Poľnohospodári, podnikatelia potrebujú vytvárané miesta v európskom priemysle aj v poľnohospodárstve, aj v lesníctve. Podľa mňa je tu množstvo princípov, ktoré sú dôležité v texte e, výboru ITRE. Je to zjednodušenie napríklad, úloha priemyslu a pracovných miest a možnosti. Ak sa pozrieme, a ja si myslím, že ten, e, ten zelený komponent by mal byť v prvom pilieri, bolo by to jednoduchšie, druhom pilieri je množstvo dôležitých vládnych agentúr ktoré, a kancelárií, ktoré participujú. Pre, pre mňa je preto tento pilier dôležitejší. A takisto, ak chcete sektor meniť na modernejší a konkurencieschopnejší, myslím si, že prvý pilier je k tomu kľúčom. Je tragédiou, že my všetci cestujeme a v dnešnej krízi klimatické zmeny, nielen japonská zmena, nám ukazujú možnosti produkcie bioplínov a ďalších alternatívnych pal- e, palív, možnosti využitia odpadskej výroby na výrobu bioplynu, ktorý potrebujeme na výrobu elektrickej energie aj na palivá a tiež možnosti sú tu obrovské, ale investície sa nedejú. Nemecko je príkladom krajiny, kde môžete vidieť e, takéto javy. Napríklad potom je tu aj Nový Zéland. Sú tu teda e, stimuly, Takisto si myslím, že ak sa pozrieme na materiál, ktorý sa teraz spracováva e, vo výbore pre polnohospodárstvo, je tu téma ľadom e, ležiacich e, polnohospodárskych ploch. 5% je takáto plocha. To by sa malo využívať na z environmentálneho hľadiska na zlepšenie pôdy. Súčasne však využiť odpad z týchto techník, aby sa vytvoril bioplyn. V ktorom sektore by ste si dovolili povedať, že nevyužívajme 5 sektoru? Potrebujeme e, krajinu, potrebujeme pôdu vyrábať energiu, takže si myslím, že úhorovaná krajina je veľmi, veľmi starý, starý spôsob zlepšovania kvality pôdy. efektívne využitie energii, účinnosť energii, to treba diskutovať. Je to téma pre polnohospodárstvo. Celá záplava univerzít poukazuje na možnosť účinného využitia energií v sektore. Väčšina z nich hovorí o číslach vo výške 40-50 A v SPP nie je nástroj na dosiahnutie takýchto hodnot myslím si, že je veľmi dôležité, aby nová SPP mali, mala tieto nástroje. Ďakujem. So, dann darf ich noch der... Teraz ešte by som snáď udelil slovo komisii. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Pekne, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať výboru ITRE za záujem o oznámenie o SPP po roku 2020. Niekoľko pripomienok z mojej strany najskôr k pozitívnemu prístupu k návrhom, ktoré sa týkajú priamých platieb. Je to prístup, ktorý je relatívne blízky názorom Európskej komisie. Prístup zdôrazňuje, že niektorí poslanci tento dôraz na ekologický faktor, faktor nepovedie k zvýšenej byrokracii a Európska komisia um, na toto veľmi dbá. Už súčasný, súčasná SPP eh, prešla procesom zjednodušenia. Je to dôležitý aspekt v oznámení. Ako príklad e, je výbor expertov, ktorý mm, sa zaoberá výrobcami v poľnospodárstve ako aj priamými platbami a tento výbor odporúča rozličné opatrenia, ktoré sa skúmajú a sú zamerané na to, aby tieto opatrenia neviedli k ďalšej byrokracie, skôr naopak. Komisia sa tiež pridáva k návrhom výboru o inováciách a rozvojoch nových riešení pre poľnohospodárstvo. V oznámení, či už ide o vidiecký rozvoj, Eh, alebo iné oblasti. Komisia jasne hovorí, že životné prostredie, klimatické zmeny a inovácie v poľnohospodárstve sú hlavné eh, princípy v, a takisto sú spojené s opatreniami vidieckého rozvoja. Tiež v rámci inovačnej Európy eh, komisia pripravuje Európske partnerstvo pre inováciu v poľnohospodárstve, ktorého cieľom je zrýchliť inovácie v poľnohospodárskom sektore, zvlášť e, pokiaľ ide o súčasné výzvy, klimatické zmeny. Tu je potrebné navýšiť polnohospodárskú produktivitu využívajúc menej, pri využívaní menšieho objemu zdrojov zlepšiť túto produktivitu v polnohospodárstve berúc do úvahy riadenie prírodných zdrojov. Ďakujem, pán predseda. Bedanke mich herzlich, kolega Rode nochmal das Wort. Ďakujem pekne, ešte dostal slovo kolega Rode. Ďakujem veľmi pekne. Takže Dajte si sluchatka, budem hovoriť po dánsky. Dobre, ďakujem veľmi pekne za všetky konštruktívne pripomienky k tejto diskusii. Ja si myslím, že tieto rozhovory a debaty sú veľmi užitočné a dôležité. Bohužiaľ mám však len 1500 písmen, ktoré môžem ktorým to musím všetko vyjadriť a je nemožné vyjadriť všetko, čo tu bolo povedané v rámci tohto obmedzeného počtu slov. Takže ja eh, som napísal návrh stanoviska, ktorý pre všetky nemohol som sa sústrediť na niektoré konkrétne, pretože tým by som eh, iné vylúčil. Takže preto je to také všeobecnejšie, tak všeobecnejšie stanovisko, ktoré sa sústredí na príspevok zeleného komponentu k rastu, aby to bolo časť toho všetkého, čo povedala kolegyňa Ek, a totiž to, čo my vnímame ako nejakú kultúru hospodárenia, ktorá sa môže rozšíriť aj na iné oblasti, a môže prispieť k zasiahnutiu plánu do roku 2020. Avšak ja som mal isté hranice, ktoré som nemohol prekročiť predtým, než budú podané pozmeňujúce návrhy. Samozrejme, môžete predlžiť, keď budú predlžené pozmenujúce návrhy. Avšak netreba zaujímať na to, že potrebujeme silné, robustné no, stanovisko a umenie obmedziť sa je dôležité preto, aby ostatné výbory si prečítali vôbec, čo sme napísali. No na to nesmieme zabúdať v rámci rozhovorov v budúcnosti, ale inak samozrejme veľmi rád zohľadním všetky myšlienky, ktoré sa sem pridali. No a ale treba hovoriť o tom, čo byť v prvom alebo druhom pilieri. Ja myslím, že to bude najlepšie urobiť to už v prvom pilieri, pretože aj z hľadiska byrokratického aspektu je to výhodnejšie, ale o tom sa budeme môcť porozprávať ešte v budúcnosti. Takže teraz ďakujem za konštruktívne návrhy. Ďakujem pekne. No a ja oznámim, že 22. marca 12.00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 Wir müssen vielleicht jetzt doch mal überlegen, äh, um halb eins ist Schluss mit allem und wir haben noch einen zweiten. No. Máme ešte dva body, takže pol hodina na jednu tému a pol hodina na druhú. A ak to pôjde rýchlejšie, to tiež samozrejme nevadí. Takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, e, že môžeme hovoriť o prvej výmene názorov. E, s tieňovými spravodajcami sme sa stretli minulý týždeň. A mm, ten rozsah bol veľmi obmedzený, ohraničený. Ja by som oveľa viac uviedla v tejto správe. A, ale môžeme ešte urobiť veľa v rámci pozmeňujúcich návrhov. Hlavne prvá fáza. Ja som chcela preskúmať alebo venovať sa oblastiam, kde sú väčšie možnosti a istým novým oblastiam. No a rovnako, keď to prvý návrh sa sústredí viac na ropu a viem, že treba sa sústrediť aj na, na zemný plyn, ale či sa stalo na rovnej veži v Golfskom zálive Deepwater Horizon, tak v Mexickom zálive. No a, a treba sa z tejto situácie poučiť a je to v našom záujme a záujme dodávok energií, aby boli bezpečné. No a ja myslím, že všetky iniciatívy EÚ sa majú zaoberať režimami najlepších postupov vo všetkých vodách a nie podkopávať a nemajú porušovať existujúce normy. Musíme sa vyhnúť vše, so, všeobec, so Ťažba nie vo všetkých pobrežných oblastiach je pod veľkým tlakom a rovnako ani všetky zdroje, kde s nízkym tlakom nie sú bezpečné a preto treba každé ložisko, nálezisko hodnotiť individuálne. Kľúčový rozdiel medzi USA a napríklad e, Severným morom je, že USA e, majú taký dotazníkový prístup e, v porovnaní s tým prístupom, ktorý vo svojom oznámení zdôrazňuje komisia. Toto je skutočne a to je individuálne hodnotenie rizik, ktorý sa zameriava na rizika a bezpečnostné otázky individuálne na každom mieste ťažby. Nie je to preskriptívne, ale núti eh, zhodnotiť rizika systémovým, systémovým prístupom. No a, a prístup komisie hovorí o prezentácii bezpečnosti. Ja si nemyslím, že prezentácia je eh, dostatočná. Treba, aby to bolo akceptované regulátormi a nezávislými orgány, orgánmi. A variácia a odchýlky nemôžu byť eh, povolené bez nejakého vonkajšieho schválenia. A to je veľmi dôležité, pretože eh, operátori urobili mnohé eh, zmeny bez toho, aby požiadali o nezávislé hodnotenie. A to by nebolo umožnené, ak by ste sledovali režimy najlepšieho postupu pre niektorých členských štátov. No a správa komisie tiež zdôrazňuje, že eh, priemysel má tiež, sa tiež dobre stará o bezpečnosť a zdravie zamestnancov. No a to je dobré že sa berie veľmi vážne bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, avšak bezpečnosť postupov je rovnako dôležitá. Dovolte mi vysvetliť, čo tým myslím. No a zdá sa, že základné postupy na Deepwater Horizon neboli dodržané. No a prečo to nebolo pravidelne testované? tak ako som to videla inde. No a sú tu isté domienky, že automatické procesy e, odpojenia od elektrickej energie v prípade nejakého úniku plynu boli obídené, neboli dodržiavané. No a rovnako operátory dostali dostali nejaké schválenie testu bez jeho vyskúšania. No a ja myslím, že to by nebolo povolené e, v niektorých e, alebo v krajinách EÚ. Zohľadom ohľadom na tieto otázky individuálne hodnotenie bezpečnosti, e, bezpečnosť postupov a školenia. Legislatíva je dôležitá, ale niektorí kolegovia správne upozornili, že veľmi dôležitá je aj implementácia, efektivita bezpečnostných predpisov len taká dobrá, ako sú, ako je dohľad nad ich dodržiavaním. V prípade, že nových nálezísk ropy napríklad v Stredozemnom mori alebo mori, tak eh, nebolo to náležite dodržiavané a dohľadané na bezpečnosť. Inšpektori musia mať eh, dobré eh, pracovné vzťahy s operátormi a musia poznať regionálne podmienky na to, aby všetko dokázali zhodnotiť. A je jasné, že v USA inšpektori boli nekvalifikovaní. Nemôže sa to ospravedlňovať, ospravedlňovať nedostatkom financií, priemysel musí platiť. Avšak sú to obmedzené zdroje, zdroje hlavne čo sa týka e, inšpektorov, ľudských zdrojov za, so skúsenosťami a sú problémy s rekrutáciou aj mimo EÚ. Takže treba zabezpečiť, aby tieto limitované zdroje boli využité čo najefektívnejšie. Nie som úplne presvedčená o výhodách úplne nového inšpektorátu na úrovni EÚ, ale myslím, že potrebujeme hĺbkové preverenie a možno európske krajiny a EÚ môže pomôcť vytvoriť kapacity v nových oblastiach. A to možno znamená cezhraničných inšpektorov. Ďalej je nevyhnutná efektívna výmena informácií a, a EMSA môže urobiť oveľa viac e, pri koordinácii v krízových obdobiach. Mm, napríklad príklad Severného mora ukazuje neustály dialog medzi regulátormi a regulačnými orgánmi Existuje tam fórum na diskusie, pravidelne sa stretávajú. Patria sem aj neeurópske krajiny, alebo krajiny, ktoré nie patria do EÚ, ako napríklad Norsko. Nejaké podobné fórum by sa mohlo usporiadať alebo vytvoriť aj pre Stredozemné more, pretože ťažba v Stredozemnom mori nie je len vo vodách EÚ, takže vzdelanie skúseností je veľmi dôležité a rovnako to platí aj pre Čierne more. Myslím, že priemysel mal robiť viac pre výmenu informácií a pre dodržiavanie bezpečnostných noriem. Súčasný režim, ja nie som presvedčená, že je dostatočne efektívny. Členské štáty by mohli eh, zhodnotiť, kde napríklad letecký priemysel a Mm. poskytovanie informácií o nehodách, či sa to eh, vzťahuje aj na eh, ropný priemysel, priemysel, ťažobný priemysel. Treba zdieľať najlepšie postupy, tak čo sa týka regulácie no, dohľadu a správ o nehodách. Potrebujeme lepšie plánovanie kontingentov a uskutočňujú sa rôzne iniciatívy. aby sme sa počili zo situácie Deepwater Horizon, aby e, v prípade katastrofy reakcie boli oveľa rýchlejšie. Napríklad e, napríklad zariadenie, ktoré e, uzavrie, uzavrie ten brd, je dôležité. No a, a povinné, a ja by som bola rada, keby vo všetkých, vo všetkých ropných vežiach alebo ropných vežiach boli takéto zariadenia. Samozrejme, otázka je, kto má za to zaplatiť. Ale o tom ešte môžeme hovoriť. Zariadenie musia zohľadňovať rôzne podmienky. A v Černom alebo Strednom zemnom mori by to malo byť efektívnejšie kvôli tomu, eh, že tieto vrty sú oveľa bližšie pobrežiu, takže ekologické dopady by boli oveľa katastrofálnejšie. No, komisia správne zaoberá otázkou ručenia zodpovednosti eh, musí byť dodržiavaný princíp, že znečisťovateľ platí, ale nemôže to znamenať e, zničenie malých e, operátorov. Držiteľ licencií je zodpovedný za koordináciu s inými e, dodávateľmi a operátormi. Myslím, že fond Opel, ktorý ide, poznamená Dánsku a Farský ostrov, je zaujímavý. A ten zavezuje priemyselné krajiny aby prijali zodpovednosť a ručenie do výšky 250 miliónov dolárov za nehodu voči sebe. No a toto vzájomné znašenie rizik vedie k nejakému autodohľadu, pretože operátori eh, dohľadajú na svojich susedov a na dodržiavanie predpisov. No a takýto fond by mohol byť opätovne skopírovaný v iných vodstvách EÚ. Nie je to nejaká hranica, ak eh, prekročia hranicu 250 miliónov, tak ešte neustále nie nesú zodpovednosť a, ručia za spôsobené škody. Bolo to odporúčanie a ja chápem, čo to komisia predložila, že európske spoločnosti musia aplikovať európske štandardy v všetkých situáciách. No a ja súhlasím s tým, čo, že to snažíme, ale rovnako treba zaistiť, že praktické riešenie eh, fungujú pod rôznym operačným režimom a nemôžu národní inšpektory eh, cestovať po celom svete a preto treba nájsť nejaké jasné znenie a spolupracovať s európskymi spoločnosťami. Oni chcú, aby sme, aby sme my a ich akcionári a investori eh, presvedčili o tom, že využívajú tie najlepšie praxe a najlepšie postupy zo skúseností z celého sveta. Takže to je také zhrnutie mojej správy. Budeme sa tam zaoberať viacej plynov, plynom, EMSov a teším sa na spoluprácu s kolegami, hlavne v otázkach Stredozemného a Čierneho mora a o tom, ako spojiť zdroje v týchto oblastiach a ako tie krajiny dostaneme tam, kde sú námorné hranice, ktoré prekračujú e, vody EÚ, ale sú to stále vody, ktoré sa týkajú EÚ. Ďakujem pekne. No a 29. marca skupina uskutoční vypočutie Všetci sú vítaní zo všetkých politických strán celého parlamenta, parlamentu prídu rečníci z oblasti Stredozemného mora, Severného mora. Ehm, budú tam skúsenosti z prvej ruky e, z udalosti z Mexického zálivu. to 29. marca do obeda. Dobre, ďakujem pekne, pani Ford na zozname sú 4, 4 ľudia v diskusii. Ako prvá pani Hall. Ďakujem pekne, budem sa snažiť povedať to stručne. Najskôr by som chcela poďakovať Vicky Ford za jej prácu. Spolupracovala veľmi úzko s tieňovými spravodajcami a myslím, že vám pomôžeme tým, že podporíme pozmejúce návrhy No a mne sa páčili vaše slova o regionálnej spolupráci a význame zapojenia operátorov zo susedných eh, krajín a dôležité, pekne bolo, čo ste povedali o potrebe lepšie implementovať súčasnú situáciu a súčasnú legislatívu a dohovory. No a skutočne je to pravda, treba zaistiť, aby to, čo už bolo prijaté, fungovalo najlepšie, ako sa dá. Je tu ešte jedna zásadná otázka, na ktorú sa treba sústrediť. Myslím, že panuje všeobecný súhlas o tom, o význame najlepších postupov, o tom, že bez ohľadu na druhú vrtu alebo situácie. Treba využívať tie najlepšie dostupné prostriedky, avšak mne stále nie je jasné, ako na to budeme dohliadať a ako zaistíme, že všetky členské štáty v celom EÚ, celej EÚ budú aplikovať tie najlepšie postupy. No a to je vec, na ktorej budeme musieť ešte spolupracovať. No a na záver som veľmi rada, že ste hovorili o potrebe, aby európske spoločnosti dodržiavali rovnaké normy vo všetkých vodách EÚ. Ja uznávam, že keď pracujete v režime mimo EÚ, a tak možno táto tretia krajina má iný, iné normy, ale európsky občania očakávajú rovnakú zodpovednosť európskej spoločnosti všade na svete. Ja myslím, že je dôležité, aby sme našli nejaký spôsob a zaistili to, že to bude prísne dodržiavané a že na to bude dohľadané. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem pán a pani Hol je tiež tieňovou ale pani Karola je prvá, takže máte slovo. Sure that... Som sa chcela uistiť, že som na zozname, teda žiadny problém. Najskôr by som chcela poďakovať Vicky za správu a za veľmi otvorený spôsob, akým pracovala s teňovými spravodajcami. Mám niekoľko bodov a komentárov k správe. Myslím si, že dva z nich už pokryla pani Ford. Mali by sme byť otvorení správa sa venuje rope a mal by, mal by tu byť aj plyn. Situácia e, terminálov so stekutým plynom a podobne. Po druhé, správa sa veľmi sústreďuje na priemysel a úlohu členských krajín. Podľa mňa toto nestačí. Mali by sme mať koordináciu na úrovni EÚ a tiež so susediacimi krajinami. Ako Fiona povedala, musíme sa rozhodnúť, ako to dosiahnuť, ale letecký priemysel je toho veľmi dobrým príkladom. Pani Ford to spomína. Čiže analyzovať e, postupy v leteckom priemysle a získať z toho nejaké skúsenosti, pretože v veľkých e, priemyselných e, katastrofách nestačí miestna reakcia, potrebujeme koordináciu. A v tomto zmysle úloha Európskej námornej agentúry by sa mala rozšíriť. Úloha agentúry momentálne je zameraná na znečistenie z lodí, ale ich expertíza je podobná. Niektorá, v niektorých oblastiach treba expertízu rozšíriť Mali by sa teda zaoberať aj koordináciou a otázkou bezpečnosti, prevenčných opatrení a koordinácie v, z, prípade reakcie na katastrofy a z, z ropných a plynových plošín. A úloha priemyslu na to nadvezuje. V správe sa hovorí veľmi dôrazne o priemysle, o jeho úlohe, v tom zmysle, že priemysel je nositeľom zodpovednosti v reakcii na katastrofy. Súhlasím eh, s tou zodpovednosťou priemyslu, ale eh, regulácia, bezpečnosť, koordinácia, koordinácia reakcie na krízu, na katastrofu, z našich skúseností vieme, že nestačí mať len definovanú úlohu priemyslu, ale Mal by to byť e, verejný sektor a koordinácia na úrovni EÚ v prípade, že dôjde k, k katastrofe. A takáto reakcia je potrebná. Posledná vec. Správa sa venuje regiónu Severného mora pomerne rozsiahlo, tomu rozumiem. Veľa vecí sa tam deje, ale Potrebujeme toto preniesť do Pobaltia, do Stredomoria, do Čierneho mora. A podľa mňa európske spoločnosti, ktoré fungujú globálne, by mali mať ekvivalentnú východiskovú e, pozíciu, teda podobné normy. Musíme sa pozrieť na praktické aspekty, e, ale teda mať rovnaké normy a pravidlá nezávisle od eh, pôsobiska danej priemyselnej spoločnosti. Takže toľko ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz má slovo pán Skinner a tieňový spravodajca. Som presvedčený, že priemysel v tejto oblasti eh, sa nepodobá žiadnemu inému priemyselnému odvetiu, pokiaľ ide o počet obetí alebo katastrof. V 88. alfa 167 pracovníkov zomrelo z 229 na jednej platforme, teda plošine. V 84. 650 ľudí zomrelo v, refi- v rafinérii v Mexiku. A posledná rečnička mala pravdu. Je tu prevladajúci názor, že tento komplexný prvok priemyslu sa musí riešiť Nemôžeme si dovoliť chyby, pretože každá chyba má katastrofálny dopad a zabíja to toľko ľudí. Myslím si, že toto je vysokoriziková činnosť. Tieto plošiny sú príliš vzdialené pre kohokoľvek, kto by chcel rýchlo pomôcť. Takže všetko sa musí urobiť. Preto z veľkej miery priemysel si nemôže dovoliť žiadať menej a musí chcieť to, čo my, pokiaľ ide o primeraný regulovaný prístup. A do čtej miery e, je verejným tajomstvom, že odbory, ktoré zastupujú týchto ľudí, majú taký osobitý názor, ako môžu chrániť svojich pracovníkov a ako Ehm, môžu tu zohrávať úlohu nezávislí experti, nie len e, predstavitelia priemyslu samotný. Zástupcovia mm, odborov by mali prísť na toto vypočutie a vyjadriť svoj názor. Je to dobre zorganizovaná spoločnosť a majú primerané názory pre túto diskusiu. E, spomínate gaz, e, plyn, pardon, oprávnenie, pokiaľ ide o tlak alebo vysoký tlak, čo teda urobiť v tejto oblasti, kde je e, vysoký tlak. Menej ma zaujíma technický aspekt, skôr procesy na zníženie akéhokoľvek e, rizika katastrofy. Teda ľudská bezpečnosť sa musí brať do úvahy. Preto si myslím, že v tomto ohľade to, čo sa stalo v Deep Horizon, E, nie je tak e, vhodné, ale má to relatívne veľký vplyv na to, čo teraz robíme. Napríklad čas, ktorý bol potrebný na to, aby sa zastavilo čerpanie e, ropy. Tento čas bol príliš dlhý, nie je to priateľné a ak by sa také niečo ešte stalo v európskych vodách, tak by tu malo byť niečo, čo má fyzickú schopnosť okamžite reagovať Potrebujeme to um, urobiť prostredníctvom formálneho nariadenia. Nemali by sme to nechávať na priemysel. Čiže kritický postoj, neviem, či máme tie najväčšie možné normy, ale sú tu energetické potreby, ktoré sú dôležité, ale takisto bezpečnostné potreby. E, možné moratórium napríklad na jadrový priemysel, a e, možné moratórium na ropný priemysel, ak máme znížiť svoju e, spotrebu energie, tak e, ak by sme šli touto cestou, tak sa rovno môžeme vrátiť do jaskyne. Myslím, že musíme privítať to, že spravodajkynia prišla s niečím, čo môže parlament akceptovať. Ďakujem, pán Skinner, a teraz pán slovo, pán Rubik. Ja, danke, Ďakujem, pán predseda. Mali sme tu prededávnom predstaviteľa amerických bezpečnostných zložiek a diskutovali sme o príslušnej správe, ale práve s ohľadom na katastrofu v Japonsku si myslím, že by bolo zmyšľuplné pre, zvážiť si stresové testy pre ťažbu na otvorenom mori, čo by sa udialo, keby tsunami alebo zemetrasenie sa udialo tam, ako tu vyzerá so starými zariadeniami, a vedeniami, ktoré neodpovedajú technickým normám. Tu si myslím, že je správne, že komisia tieto návrhy predkladá a mali by sme dbať na to, vzhľadom na novú situáciu, aby hlavne Japonsko zohľadnilo tieto poznatky. Ďakujem. Ďakujem, pán Rubík. A teraz má slovo Európska komisia, pán Panek. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré, dobrý deň všetkým. Najskôr mi dovolte poďakovať eh, autorovi správy, správy za iniciatívu a celému výboru za podporu tejto správy. Je to veľmi užitočná iniciatíva, ktorá poskytuje kľúčový príspevok nielen eh, k práci komisie, ale aj k verejnej diskusii na tému na túto tému. Ako viete, komisia prišla v októbri s, kom, s komplexnou politikou a krokmi, ktoré identifikujú oblasti, ktoré podľa nás e, si vyžadujú riešenia e, na úrovni offshoreových e, projektov. Mm, výbor a spravodajca sa, zdá, sa zhodujú vo veľkej miere s návrhmi komisie v tom zmysle, že sa identifikovali oblasti, kde je potrebné e, veci riešiť a identifikovali aj typy krokov, ktoré by sa mali urobiť. E, v tomto zmysle by som chcel informovať výbor o tom, že po správe z októbra sme pokračovali v našich krokoch interne, e, teda v krokoch, ktoré sú potrebné tak ako to správa navrhovali, začali sme s dopadovou štúdiou, ktorá sa zameriava na všetky potrebné dopady rozličných krokov, ktoré možno zvažovať. Tiež sme nedávno, na začiatku týždňa, zahájili verejné konzultácie, ktoré budú trvať ešte dva mesiace, umožnia všetkým e, ľuďom v Európe, aby sa vyjadrili k téme offshoreovej bezpečnosti verejné konzultácie sú poňaté široko, sú to otvorené otázky, takže je tu veľká príležitosť pre verejnosť vyjadriť svoj názor. Ale otázky sa sústreďujú na oblasti, ktoré sú presne identifikované správne a súvisí to s myšlienkou správy e, výboru, ako to povedal spravodajca. A takže toto ukazuje, že je tu synergia v našom napredovaní a to by malo zvýšiť efektívnosť akýkoľvek politických krokov, ktoré sa príjmu na úrovni EÚ, pretože skutočne chcem pripomenúť, že nie len, že správa komisie, oznámenie komisie, ale aj vyhlásenie e, komisie hovorí, že komisii záleží na tom, aby tu bola aspoň prvá iniciatíva do leta tohto roku. Čiže určite nemáme čas, ktorý by sme mohli premarniť a v kontexte rastúcich obav o dopade energetického sektora na bezpečnosť a životné prostredie um, toto naďalej platí. Z tohto pohľadu chcem zdôrazniť, že je tu um, súhlas z našej strany e, so smerovaním e, tejto správy. Výzvy, ktoré treba riešiť, sú veľmi podobné e, tým, ktoré sme identifikovali my a niektoré kroky a návrhy krokov sú konkrétne a špecifické a tak veľmi v súlade s našimi názormi, že by sme boli naozaj pripravení prijať ich do nášho znenia a návrhu iniciatívy. Samozrejme, že tu eh, je to ešte podmienené výsledkami dopadovej štúdie a podobne. Možno nie kritika, ale skôr vyjadrenie obavy z mojej strany by bolo to, že zopakujem to, čo povedal jeden z tieňových spravodajcov, čo nám chýba v správe. V súčasnej forme je európsky rozmer je tu niekoľko oblastí, kde sa musia prijať kroj, kroky, tie sú identifikované, ale zdá sa, že správa sa nevenuje tomu, kto by mal konať a kde by mala Európa poskytovať stimuly. Preto si myslíme, tak ako sme to zdôraznili v oktobrovej správe, že je tu niekoľko krokov, ktoré sa musia prijať no a najlepšie to bude na európskej úrovni, takým spôsobom, aby um, iniciatíva nebola ponechaná na členské krajiny alebo priemysel, ale iniciatíva bude na európskych inštitúciách. Možno, že spomeniem kľúčové, potrebujeme európske e, pravidlá licencií, ktoré idú nad rámec toho, čo existuje teraz, ktoré by znamenali, že všetky licencie budú brať do, do úvahy všetky e, e technické kapacity, e, a tiež ustanovenia pre rizikový manažment, ktoré sa musia prijať e, nielen pre občanov v rámci danej jurisdikcie, ale cezhranične v rámci celej EÚ. Nové licencie teda nebudú zvyšovať e, riziko alebo ohrozenie životného prostredia. To isté platí, pokiaľ ide o uplatnenie najlepších postupov alebo disponibilných technológií. Veríme, že je tu spôsob, ako vytvoriť rámec európsky, prostredníctvom európskych e, iniciatív, európskej politiky. To by bolo najefektívnejšie riešenie. A e, teraz sa ma to privádza na aspekt transparentnosti. Transparentnosť je oblasť, kde je potrebná iniciatíva, zdieľanie informácií e, v rámci celej Európy a Komisia a Európske inštitúcie tu môžu zohrovať kľúčovú úlohu tým, že sa vytvorí uh, platforma výmeny informácií, ktoré budú sa týkať celej Európy a regionálna spolupráca na záver, ale správa sa tomuto venuje a jasne hovorí, že je tu úloha európskych inštitúcií, ktorá je značná. Takže bolo by prospešné, keby sme sa pozreli aj nad rámec niekoľkých tých myšlienok, ktoré sú definované v správe, keď zvažujeme to, kde by Európa mohla reagovať. Ďakujem. Ďakujem, pani Ford. Máme ešte pol hodinu na túto tému, takže poprosím stručnosť. Takže minúta. Súhlasím takmer úplne so všetkým, čo sa povedalo. Určite je tu úloha pre ENSU. Eh, v prípade katastrof to je jedna z tém kde by som si želala, aby sa zabezpečilo to, že krajiny e, budú hovoriť e, jedným spoločným jazykom. Teda bude sa používať spoločná terminológia, ako reagovať na katastrofu. E, pre zdroje Tie by mali byť k dispozícii dopredu v prípade e, toho, že sa vyskytne takáto katastrofa. K tomu má prispieť priemysel a mm, pracujú na tom, musíme byť féroví voči priemyslu, takže je tu určite európska úloha v koordinácii e, katastrof nie len v Európe, ale čo pokiaľ ide o susedné krajiny, pokiaľ ide o dobré postupy udelovania licencií, ak to budú tie najlepšie postupy a bude tam bezpečnosť, tak s tým súhlasím. Presne to som mala na mysli, pokiaľ ide o transparentnosť, e, priemyslu, vzdelanie informácií o najlepších postupoch, reakciách na katastrofy, potenciálne rizika. Áno, tu je určite oveľa viac medzinárodnej komunikácie, ktorá je potrebná globálne. A to potrebujeme zabezpečiť. E, model letectva nielen európsky, ale je to globálny model. Takže to je dôležité. Áno, odbory budú súčasťou vypočutia a kolegovia z výboru Envy by chceli byť tie súčasťou, sú vítaní, mm, len stačí, ak sa mi ozvú. K plynu, áno, e, terminály tekutého plynu musia byť túto súčasťou, e, offshoreové projekty, e, ale offshoreové a onshore projekty, tak v oboch prípadoch máme rizika. Pred niekoľkými rokmi v E, sa vyskytla situácia, kde bolo riziko, že tisíce ľudí e, zomrú. E, pokiaľ ide o staré zariadenia v Severnom mori, áno, komentáre v tomto zmysle ďakujem. Japonsko, bezpečnostný prístup, revízia 5 rokov, Pred niekoľkými rokmi sa hovorilo o tejto zastaralej infraštruktúre, ale veci sa zlepšili a môžeme sa pozrieť, či sa tu používajú tie najlepšie postupy v súčasnosti. Je tu veľa inovácií, čo znamená, že teraz je možnosť zatvorenia vrtov takým spôsobom, akým to nebolo možné pred 20 rokmi, ale je potrebné zabezpečiť absolútnu bezpečnosť. Toľko z mojej strany. Ďakujem, čaká nás veľa práce, ale je to skutočne dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte malé hlásenie pred ďalším bodom. A predsa len transparentnosť energetického trhu, kolega Chacimar Kakis asi nám to spovie najdôležitejšie témy. Ďakujem, pán predseda, za vašu dôveru hovoríme o integrite a transparentnosti energetického trhu. Ide tu o návrh komisie na lepšiu špecificky sektorálnu e, reguláciu v súvislosti s reformou finančných trhov. Máme tu autora e, smernice o zneužívaní trhu. Robert Goebbels je tu prítomný. V roku 2003 už začal klásť otázky ako obch- insiderské obchodovanie, zneužívania trhu finančnými nástrojmi. A teraz sme ďalej. Vieme, zažívame momentálne obrovskú reformu nástrojov, ktoré sa volajú MIFID. Ide o finančné služby IMIR a ďalšie, ale z oblasti energetiky sú aj tu obchodníci a výrobcovia, ktorí majú osobitnú potrebu e, sektorálne špecifickú e, lex specialis legislatívu. Návrh v textovej forme sa výrazne opiera o to, čo v roku 2003 e, priniesol Robert Goebbels. Uspôsobili sme to však finančným štruktúram v energetickom obchodovaní. Prečo to potrebujeme a o čo tu ide? Potrebujeme to, pretože obchodovanie s energiami, deriváty a ďalšie nástroje, treba ich zabezpečiť. Cena dlhodobo zabezpečená, ovšem nemôžeme k nim pristupovať ako k bankám. V EMIR aj v MIFID chceme, aby banky vlastným vkladom, vlastnými vysokými čiastkami sa zabezpečili ale to od energetických obchodníkov očakávať nemôžeme. Napriek tomu konštatujeme, že väč- veľká časť transakcií prebieha mimo burzy a že sa tu dejú e, e, rôzne, rôzne obchodné transakcie mimo burzy. Telefonicky, internetom. A tu je tá veľká oblasť, kde môže byť veľa tých e, rizík zneužitia. Dôležité je, aby pre oblasť elektriny a plynu sme etablovali e, určitý systém hlásení, určitú, určitý úrad pre transparentnosť trhu, ktorý mimochodom e, pred dvoma týždňami začal pracovať. Volá sa EISA, ide o asociáciu alebo agentúru jednotlivých regulátorov. Sídlo je v Ljubljane a agentúra, e, alebo teda úrad začne e, zbierať údaje o transakciách samozrejme, ktoré sa dejú mimo burzy, ktoré sa e, odohrávajú mimo burzovo. Sú ale aj členské krajiny, ako napríklad Nemecko, ktoré sa dohodlo na tom, že vytvorí vlastnú inštitúciu pre transparentnosť trhu. A teraz sa dostávame k tomu, že ak by sme chceli vytvoriť tento nástroj, tak musíme mať isto v tom, že je to jedna e, inštitúcia európska, kde budú všetci dodávať k téme elektrická energia a plyn informácie. Ďalej je tu téma CO2, pretože e, je tu vlastný systém ETS, Eh, obchodovanie s certifikátmi CO2 a je v podstate nemožné vyňať, odčleniť eh, CO2 od elektrickej energie a plynu. A preto môj prvý apel je ten, aby obchodovanie s CO2 malo, eh, bolo súčasťou. Chápem, že téma uhlie a um, ropa skôr sa obchodujú celosvetovo ale CO2 tu musí e, zapadnúť. Mimochodom, neviem, prečo e, e, máme tu dvoch komisárov, pani Hedegaard, zodpovedná za ETS a pán Oettinger je takisto zodpovedný a preto je tam tá dvojitá zodpovednosť. Samotný postup hlásení nemám nič proti tomu, keď nemecká inštitúcia pre dozor by bola zapojená, ale adresátom by vždy mala byť EISA, čiže zbierať to môže agentúra v Nemecku, ale adresátom konečným má byť Ljubljanská e, agentúra, mala by to byť jednosmerná cesta. Členské krajiny by mali byť aktívne, máme teraz regulačný orgán a bolo by dobré, keby to takto bolo zapísané v zákone, že EISA je ten regulačný orgán, a bude informovať eventuálne regulačné orgány v členských krajinách o zneužitiach. A členské krajiny sa potom rozhodnú, čo s tým urobia. Ale mal by byť jeden jasný e, orgán a to je ten regulačný orgán v Ljubljane. Budú tu rôzne aktéry investigatívne činní. Ale prvý partner je ten regulátor samozrejme, že by bolo lepšie, keby to e, všetci robili cez burzu. Tak by sme potom nepotrebovali takýto zásah, ale vychádzame z toho, že na určitých trhoch až 70 až 80 všetkých transakcií sa deje mimo burzy a do tej miery potrebujeme reguláciu. A keď dojde teraz e, k oneskoreniu, k zneužitiu, a to celkom jasné v správe ešte nie je, potrebujeme jednotný, harmonizovaný postup, čo by sa totiž inak malo stať, ak by došlo k rozdielnemu výkladu alebo určitým rozdielom v, v úrovni vykladania, tak by sa presúvalo to zneužívanie do tej krajiny, kde sú žiadne alebo nízke tresty. Potrebujeme preto jasné harmonizovanie pri trestoch kolegovia, otázka, od akej čiastky, od akej sumy máme vôbec e, zasahovať. To ešte vyjasnené nie Tu je návrh komisie otvorený. Musíme sa e, zamýšľať nad pravidlom de minimis. Kde však toto bude stanovené, nemôžeme my stanoviť. To by sme mali nechať komisii prostredníctvom tzv. delegovaného aktu. Ten je zamýšľaný v tomto texte Formulácia je tu však ešte vždy veľmi otvorená. Treba to obmedziť na určitý menší počet oblastí, ale tá oblasť stanovenia tých, tých, tých, tých pravidiel, odkedy platí de minimis a odkedy treba hlásiť, to treba vyriešiť delegovaným zákonom. A takisto by sme mali vyjasniť určitú schému cenzurovania v určitých krajinách sa musia, musia, musia tí obchodníci nahlasovať v určitých členských krajinách, tak nie. Ja myslím si, že tu súhlasím s pracovnou skupinou v Rade. Potrebujeme licenčný systém na báze EÚ. Aj tu sa dá povedať, že tu môže, môže byť prekážka. Nie každý musí byť nahlásený, ale tí veľkí hráči by sa mali prihlasovať a to vždy u ich e, národných regulátorov. To by bol náš návrh ktorý eventuálne môžeme aj zmeniť. Čo sa stane s agentúrou, z ASO, porovnateľné agentúry v iných štátoch, v USA, v Japonsku, majú viac ako 25 e, e, ľudí. 25 ľudí je však asi málo, to je totiž pôvodný zámer. Treba si pozrieť údaje, ktoré sú tu. Keď robíte dozor transparentnosti, potrebujete viac ľudí, a potrebujete aj určitý, určitého styčného dôstojníka alebo viac. Potrebujeme aj blízkosť ku komisii a preto Brusel aj k národným regulátorom, ktorí sa stretávajú, ale aj špičkových pracovníkov, ktorí by mali ísť do Ljubljany. Máme skúsenosti z iných agentúr, že tých špičkových pracovníkov nezískate vo vzdialených oblastiach, ale keď vytvoríte styčné kancelárie, ide to. Luxemburg by bol výborný, Ljubljana je výborná. Ale problém je to s medzinárodnými školami, títo špičkoví odborníci majú deti, školy potrebujú a tak ďalej. Preto sú potrebné určité zmeny, osobitne pri definíciách. Definície nie sú dostatočne jasné, sú len skopírované, opísané. Musíme zistiť, čo presne je insider handel, obchod insiderský. Musíme jasne rozlišovať medzi trhom pre elektrickú energiu a pre plyn. Sú tu rôzne mechanizmy, tie treba vyjasniť. Musíme rozlišovať medzi hlásením osôb a hlásením transakcií. Ide o hlásenie transakcií a musíme zaplátať e, medzery medzi EMIR, e, MIFIDom a smernicou o zneužívaní trhu. Ďalej prepojenia medzi ASO a ESMO, ktorú sme prijali pred pár týždňami a preto kolegom Goebbelsovi a Svobodovi a Turms, Turmesovi aj pán Tošenovský, aj pán Görg sa so mnou stretnú. Všetkým týmto som vďačný za doteraz veľmi dobrú spoluprácu, vážený pán predseda. Ďakujem. Chcel som len zabezpečiť, aby aj oni sa dostali k slovu a vyjadrili sa vo, vo, k vašim múdrym slovám. Ďakujem, budem stručný, pretože vo väčšine bodov s pánom spravodajcom súhlasím. Dôležité je, aby sme mali sektorálnu legislatívu a neobchodovali všetko len e, cez burzu. Som za to, aby sa zapojilo CO2. To bolo by to naozaj rozumné. Seriózni obchodníci chcú jasné, transparentné e, predpisy. Dôležitá otázka je otázka informácií majú tu byť jasní kontaktní partnery a informácie, inak tu bude množstvo rozdielných ľudí, ktorí budú mať rôzne informácie a to by dobre nebolo. Kolega Chacimarkakis správne povedal k otázke definície. To my nemôžeme samozrejme nechať na delegované zákony. Napríklad, keď výrobca energie musí náhle odstaviť elektráreň, ale krátko predtým táto a keď nejaký obchodník vie o tej informácii predtým, o tom vypnutí odstávky energie a tak ďalej, je to insiderská informácia, nechceme niektoré veci zakazovať. A ďalší bod, to je jasné situácie, pokiaľ ide o postup národných orgánov proti takýmto insiderským obchodom. Mali by byť tresty, aby sa v krajinách, ktoré sú benevolentnejšie, ne, nebol, aby sme neboli, neboli takí zhovivovejší. To sú len také malé body. V zásade e, myslím si, že nájdeme spoločnú reč, spoločné návrhy. Ďakujem. Pán kolega Gjörg. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi začať tou myšlienkou, ktorá už tu bola dnes e, povedaná a ktorú ja už som raz spomenul. Energetika v Európe nepotrebuje nové právidla, ale implementácia existujúcich úprav a s tým paralelne aj nové infraštruktúry a až potom nové úpravy. Musím dodať, že REMIT to je výnimka, ktorá to pravidlo vlastne iba potvrdzuje, pretože pokiaľ ide o transparentnosť trhov, e, dôležité, aby tu e, bola paralelnosť s so skoršími procesmi, čiže implementáciou pravidela. Výstavová štruktúra, na to potrebujeme e, úpravy na európskej úrovni, to medzi, na medzištátnej úrovni nejde. Súhlasím s tým, že by sme mali mať vlastné pravidlá pre energetiku, v svetle pravidel pre bankový sektor. Myslím si, že návrh komisie je plnohodnotná práca, ktorá nám umožňuje našu krízovú situáciu eh, doviesť ku konzenzu a možno dokonca v prvom čítaní, ale musíme v určitých situáciách jasne vidieť e, otázky, ktoré pomenoval aj správodajca. Uvediem 4 body. Prvý otázka, komu sa majú zodpovedať obchodníci, po druhé, aké údaje majú poskytovať, po tretie, ako budú tieto údaje chránené a po štvrté otázka sankcií. A teraz sa pokúsim byť stručný. Prvá otázka, komu poskytnúť tieto údaje? Viem, že rada tu nie je jednotná, ale logické riešenie by bolo, keby tieto správy smerovali EISE z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože národné regulačné orgány by mali mať prístup prostredníctvom tento, tejto centrálnej inštitúcie dá iným dátam. A po druhé potom národné dozorné agentúry v rámci svojich kompetencií by mohli nadvezovať na tieto informácie a vyžadovať si potom od e, účastníkov trhu aj ďalšie informácie. Čiže agentúra v Ljubljane by mala byť využívaná ako centrálna kontaktná inštitúcia. Neviem, či sú tam dobré školy pre zamestnancov, o tom sa dá diskutovať. Neviem, kde je najlepšie miesto v EÚ. Na to potrebujem určite čas, ale o tom musíme v budúcnosti snáď ešte diskutovať. Druhý bod. Ako poskytovať, alebo aký rozsah majú mať tieto poskytované údaje. tu komisia zvolila ako právny akt, delegovaný právny akt. My s tým v zásade problém nemáme, ak komisia zohradní pritom určité otázky a keď po vypracovaní detajlov tieto podrobnosti budeme môcť spoznať. Uvediem len tri veci. Tieto údaje musia byť rozsiahle, musí to byť vyvážené medzi nákladmi a výužitkom tých správ. A po tretie, tieto uh, správy musia nasledovať uh, aktuali, aktuálne. Potom bude tento rozsah správny. Tretia otázka. Ochrana údajov a dôvernosť je dôležité, aby citlivé údaje mu boli posúvané ďalej a keď tieto údaje pôjdu mimo agentúry konkurentom, tak potom by vlastne obchodníci e, asi neboli ochotní, ochotní poskytovať tieto údaje, takže tu musíme zabezpečiť dostatočnú ochranu údajov za každých okolností. A posledný bod, to je otázka sankcií, e, trestov. Chápem e, tie obavy, že rôzne členské krajiny chcú rôzne sankcie a že samozrejme sa obchodníci usadia potom v tých krajinách, kde budú najnižšie sankcie, ale musíme rešpektovať suverenitu členských krajín a stanovovanie sankcií patrí do ich kompetencií. Vidíme tu teda, musíme nájsť kompromis v texte. Myslím si, že bude ešte dosť času na ďalšie diskusie. Zhrňujúc snáď poviem, že keď splníme tieto požiadavky, tak tu vidím aj možnosť e, zhody v prvom čítaní. Všetkým vám želám dobrú prácu. Ďakujem. Minút. Máme ešte 7 minút a 4 príspevky. Pán Gabels ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Stručne som spravodajca Ekonu v tejto veci a práve som dokončil svoju správu. Zajtra to bude mať sekretariat komisie a chcel by som, aby výbor Ekon vydal svoje stanovisko čo najrychlejšie, aby sa mohli tieto veci využi- využiť v správe pána e, spravodajcu. Ako pán Šacimákakis povedal, musíme zapracovať aj e, priame zmluvy, ktoré neprechádzajú e, regulovanými trhmi. Takže musíme sem zapracovať aj neregulované. Ďalší kolega zdôraznil e, potrebu potrebných prostriedkov, vyčlenenia potrebných prostriedkov. No a potom ešte tu zostávajú problémy definícií. Kom- komisia sa inšpirovala smernicou, ale už anticipovala pozmenujúce návrhy, ktoré sa navrhujú na reformu tejto smernice. To predstavuje určitú teoretický, te, teoretický problém, či parlament môže akceptovať tieto návrhy alebo ich môže odmietnúť. Je tu problém koherentnosti a na to musíme dbať. Naozaj súhlasím a predložím návrh, že potrebujeme minimálne pravidlá, pretože inak agentúra sa utopí v zbytočných informáciách. Musíme sa zameriavať na veľké transakcie. Vždy je samozrejme ťažké vytvoriť, definovať prach, ale ten sa môže e, definovať len prostredníctvom sekundárnej legislatívy, teda delegovaných aktov. Parlament v tom musí mať, e, zohrávať svoju úlohu. No a potom e, efektívne sankcie. Predrečník spomenul, že by tu mohlo vzniknúť riziko obchodníkov, ktorí sa usadia v krajinách, kde sú sankcie najnižšie. To nie je možné. Musí tu byť, e, musia tu byť rovnaké pravidlá, pokiaľ ide o sankcie. Tieto vždy definujú národní zákonodarcovia, ale musí tu byť dohľad Európskej únie a sankcie musia byť účinné, proporčné e, prípad, takýmto prípadom. pán Šacimakakis hovorí, že tu musia byť zapracované aj trhy a obchodovanie s CO2. Úplne podporujem tento návrh, pretože sme videli, ehm, že už teraz došlo k evidentnej manipulácii ehm, v obchodovaní s CO2. Našťastie niektoré prípady boli odhalené, niektoré možno nie. Boli tu kybernetické útoky na niektoré burzy e, z CO2, takže musíme bdieť nad tým, aby sa trhy nemanipulovali. Ďakujem. Am uh, vrut uh, să spun exact uh, ceea ce a menționat domnul... Chcela som, pán predseda, povedať presne to, čo povedal pán Goebbels. E, trhom e, s povolenkami na nešťastie došlo k útokom, došlo k informačným útokom a podvodom a je zásadné, aby sme sa z toho poučili. To isté platí pre transparentnosť e, energetických trhov. Musím to povedať, pretože naši spoluobčania nechápu, čo sa deje vidia len, že narastajú ceny a vedia, že je čoraz ťažšie zaplatiť účty. Je tu e, riziko, že e, spadnú pod prach e, energetickej chudoby. A to sa týka osudov mnohých rodín. Tretina ich príjmov sa vynakladá na mm, energiu. Bolo by preto dobré, keby všetci pochopili, akým spôsobom sa vypočítavajú trhy, e, ceny za energiu. A posledná vec sa týka dane z pridanej hodnoty, ktorá je rôzna v jednotlivých krajinách a v prípadoch e, jednotlivých produktoch v oblasti energii, energetiky. Aj tu je e, nezanedbateľný vplyv na správanie sa spotrebiteľov. Ďakujem. Pán Rubin. Ďakujem pekne, predseda. Len dva body. Poprvé, v Amerike sa podarilo oddeliť obchod s ropou od vlastného obchodu a finančných transakcií. Takže tu sú jasné štatistike čo je, čo je ropa len na papieri a čo je reálna ropa. O to by sme sa v Európe mali tiež e, postarať. No a druhá vec, obchodovanie s emisiami CO2. Treba ukázať, e, aké množstva sú skutočne reálne a čo, čím sa obchoduje len na finančných trhoch. Vidíme na kríze v Japonsku, že ceny neproporcionálne narastli a preto sa treba pýtať, čo táto kríza znamená pre stanovovanie cieľov v Európe. Vidíme, že je monatórium pre všetky eh, jadrové elektrárne v Nemecku, takže to bude tiež problém pre dosahovanie cieľov emisí CO2. A transparentnosť finančných trhov to sa dá zaviesť aj pomocou dane z finančných transakcií. Aj keď to bude veľmi nízke percento, tak na základe týchto, tejto dane sa dá jasne stanoviť štatistika. Na kolega Tošenovský. Ďakujem pekne, predseda. Len stručne. Ja som rád, že pán Chacimarkakis sa ujal takéhoto zložitého materiálu je to veľmi komplikované. Ja presne povedal, že jedno sa o veľmi heterogénne prostredie, jednotlivé členské štáty majú rôzne pravidlá a preto je veľmi dôležité, aby sa týmto operáciám <coughs> dali určitá pravidlá, aby sa harmonizovali pravidlá pre jednárodných regulátorov, tak aby tieto informácie mali rovnaký ráz pretože to, čo už zaznelo, pravda, sú to citlivé údaje. Nemôžeme vstúpať do toho zložitého obchodného prostredia, ale na druhej strane pravidla informácií, ktoré existujú, sú nevyhnutné. Som presvedčený, že je to veľmi dôležité, dôležitá záležitosť v tejto chvíli. A najskôr jednotlivé štáty sa musia vyrovnať s definovanými pravidlami, čo je zložité nájsť tú mieru a stupeň a potom hovoriť o tom, ako ďalej, kam ďalej. A ja veľmi rád pomôžem v tejto veci, pretože skutočne vidím veľký rozdiel medzi jednotlivými členskými štátmi a obavy o zneužitie týchto údajov medzi jednotlivými členskými štátmi, pretože trh s energiami akokoľvek typu je veľmi zaujímavý. Preto aj ten korupčný tlak alebo zneužitie v tejto oblasti je obrovské, možno väčšie, než si uvedomujeme tak ja rá, veľmi rád pomôžem a som rád, že takýto materiál je dnes, dnes predmetom diskusie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Komisia musí niečo povedať. No dobré, ale stručne, prosím. Ďakujem pekne za túto príležitosť a ďakujem, že, ste, že sa zaoberáte touto otázkou takýmto entuziasmom. My sme videli, že jednotlivé veci ukazujú správnym smerom a že tú otázku chápete správne. Máme príležitosť, alebo mali sme príležitosť hovoriť s niektorými poslancami a my sme zohľadnili ich pripomienky a väčšina z toho už bola prediskutovaná na pracovnej skupine rady. Takže sme presvedčení o tom, že otázky, o ktorých hovoríte, sa budú dať vyriešiť. Niektoré z toho už boli vyriešené detailne. Ja chcem len využiť príležitosť ponúknuť vám možnosti dvojstranných stretnutí. My veľmi radi poskytneme ďalšie objasnenia vo všetkých bodoch, ktoré tu zazneli. Ďakujem pekne teraz raz na záver kolega keď Ďakujem pekne všetkým za spoluprácu a za, za podporu v takých citlivých otázkach ako je CO2, harmonizácia. No, túto spoluprácu potrebujeme, ktorá už začala, tak z radou ako aj komisiou. To bolo veľmi, s vami sa uskutočnilo veľmi zaujímavé stretnutie. Môž, môžem, môžem Môžem povedať, že sa nám to podarí v prvom čítaní je dôležité, aby v druhej, v druhom poroku počas polského predsedníctva eh, nás očakávajú mnohé témy a remit by mohol byť schválený ešte počas maďarského predsedníctva a preto aj kolega tlačí na prvé čítanie. Áno, ja súhlasím, prvé čítanie je možné, tá téma je technická, ale pomocou toho konsenzu, ktorý panuje, sa nám to môže podariť. Ja som ochotný. V budúci týždeň bude moja správa dostupná alebo hotová, o dva týždne dostupná pre všetkých. A 19. apríla je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a ak sa nám všetko podarí, tak 26. mája už môžeme vý, na výbore remit prijať. Ďakujem pekne, hlavne za rýchlosť, ďakujem všetkým kolegyňam, kolegom a osobitne ďakujem našim tlmočníkom, ktorí nám umožnili zostať trochu dlhšie. A zajtra sa uskutoční hearing um, o gas emissions carbon leakage. Všetkých pozývam. A ďalšie zasadnutie 31. marca. Ešte pekný deň vám želám.